Takže začneme. Najskôr poprosím o prijatie programu. Žiadne námietky nie sú, takže program je prijatý. Druhý bod oznamenia predsedajúcej. Toto je jednoduché. And v pondelok sme oznámili, že komisár Barnier, ktorý práve dostal schválenie na niektoré návrhy e, im ich bude prezentovať pri prvej možnej príležitosti. To je nariadenie pre trh s derivátmi na krátke predaje a bude tu krátky príspevok 10 e, až 15 minút preto, aby nám komisár mohol predstaviť správu. Na nešťastie teda nemáme čas na výmenu názorov, ale už čo skoro to urobíme. Som teda veľmi rada, že toto je taký precedens pre komisára, aby mohol prezentovať túto tému e, pri najbližšej príležitosti a tým dávam slovo komisárovi Barnierovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň. Nemohol som prísť skôr pred váš výbor pretože kolegium, kolegium sa ešte pred niekoľkými minútami eh, ešte zasadalo a veľkú časť dopoludnia sme venovali hĺbkovej diskusii o dvoch projektoch alebo návrhoch nariadenia. Ide o reguláciu derivovaných finančných produktov a o nariadenie nekryté predaje. 13. januára som slúbil, že budem k dispozícii a teda pre komisiu je normálne, že hneď ako môžete a hneď ako môžeme my, tak prezentujeme tieto návrhy. Hlavne teda, dámy a páni, ak ide o témy, kde e, váš výbor intenzívne pracoval, a to hovorím preto, lebo to, čo ste v tejto téme urobili, nariadenie, e, hlavne pokiaľ ide o deriváty a krátke predaje. To bolo veľmi užitočné v celom období prípravy týchto textov už viacero mesiacov. Teda používame to ja aj moji kolegovia pre Hovorím to zvlášť na adresu Davida Wrighta, to je zástupca generálneho riaditeľa finančnej služby. No a ďakujem za tieto témy, hlavne Wernerovi Langenovi, ktorý je tu. <clears throat> A tiež e, pánovi Gozesovi za tú prácu, ktorú vykonal v týchto dvoch návrhoch nariadenia. Ako som povedal v kolegiu pred chvíľou, všeobecný rámec, v ktorom pracujeme, vďaka veľmi konštruktívnej práci dvoch e, spravodajcov. Viacerí z nich teda sú tu a vďaka súhlasu Rady ministrov Ekofinu počas belgického predsedníctva máme rámec, v ktorom sa nachádza sektoriálna osobitná legislatíva spojená, na, napojená na produkty sektor po sektore, trh po trhu ktorú chceme uviesť. Takže preto dohor, e, dohovor o dozore, ktorý dúfam na budúci týždeň e, schválite a súhlas Rady ministrov je dôležitý, pretože toto je základ samotný, ktorý konsoliduje všetky sektoriálne iniciatívy, ktoré realizujeme v prospech finančnej um, solidity a teda s cieľom, pani predsedníčka, ktorú chcem, ktorý chcem potvrdiť, a síce paralelnosť našich krokov s USA a ostatnými regiónmi sveta. Európska ekonomika nesmie byť v nerovnováhe alebo nesmie mať e, nevýhodnú pozíciu v porovnaní napríklad s americkou ekonomikou. Cestovná mapa G20 sa implementuje nevždy rovnakými nástrojmi, nevždy rovnakými zákonmi či opatreniami, pretože bankové sektory majú svoje rozdiely, naše inštitúciu tiež, ale musia tu byť paralely a preto moja prvá návšteva mimo EÚ viedla do USA a vrátim sa tam o niekoľko dní, aby som si overil, že tie paralely fungujú. Deriváty. E, ich ekonomická dôležitosť je jasná. Hovoríme o objeme transakcií, ktorý značne narastol. Werner Langen to opísal veľmi dobre vo svojej správe e, za posledných 15 rokov až tak, že teraz predstavujú obrad 600 miliard dolárov. Situácia nie je uspokojivá, dokonca je veľmi neuspokojivá, pretože 80 týchto, tohto obratu e, prebieha bez informácií alebo dostatočnej kontroly, bez dostatočných pravidiel toto neprispieva k e, správnosti e, alebo k stabilite cien. Dokonca je tu určitý fenomén e, špekulatívnosti a to je rizikové. Prijeli sme záväzok, že budeme regulovať deriváty v rámci G20. Máme problém s tlmočením, hovorí pani predsednička. We... Prepačte, máme technický problém v tlmočení, čiže budeme mať krátku prestávku, pol minúty, kým sa všetko nenapraví, prepačte. Okay? Right, we're, you, you can recommence. Že uh, predsednička je veľmi efektívna. Five seconds. <laughs> Uh, we should... No, you've got to stop again. I'm inefficient. You have to stop again. Okay. Okay. Uh, je, parlais du parallélisme avec les Américains, mais aussi... Takže paralely s USA a ostatnými regiónmi o niekoľko dní zverejním uh, uh takú komparatívnu tabuľku, uh, medzi Európou, eh, USA a ostatnými signatármi G20 a uvidíme, čo je v veľkom balíku zákonov, aby sme si overili tie paralely. Hlavné princípy tohto prvého textu o derivátoch. Transparentnosť eh, nestačí, ale je základom všetkého. Čiže chceme vložiť transparentnosť všade, do všetkých derivátov. Chceme zabezpečiť vystupovateľnosť e, finančných produktov. Najskôr teda chceme stimulovať rovnaké štandardy do najvyššej možnej miery. A pripomínam, že ak niektoré produkty e, sa zdajú byť rizikové, tak vďaka parlamentu a iniciatívam vašich spravodajcov, napríklad pána Vengigolda, ESMA bude schopná takéto produkty zakázať. Po druhé, takmer všetky transakcie budú odteraz registrované v špecifických registroch, niečo ako také čierne skrinky, ktoré ktoré budú vlastne archivovať všetky tieto transakcie a derivované produkty. A potom po tretie, už chceme stimulovať kompenzácie, to je iný, iný spôsob posilnenia transparentnosti, spôsob zaistenia lepšej bezpečnosti týchto transakcií. A toto urobíme, takúto otázku som dostal, v, s tým, že budeme manipulovať s úrovňou kapitalizácii e, vlastného, vlastného kapitálu a vlastných prostriedkov. Čiže pokiaľ ide o kapitalizáciu, e, tak to budeme stimulovať. Tieto kompenzácie budú v maximálnej možnej výške. To znamená, že bude tam centrálny subjekt, miesto toho, že by sme sa uspokojili s bilaterálnou výmenou, aby sme zabezpečili lepšiu bezpečnosť. Ja dnes pripomínam, že tieto kompenzácie sú veľmi slabé, predstavujú asi 30 operácií s derivovanými produktami a 10 až 15 kompenzácií sa týka credit default swaps. A táto kompenzácia neexistuje, ale takmer neexistuje, pokiaľ ide akcie. Ale tak ako Američania to urobili, aj my budeme brať do úvahy špecifické problémy podnikov, ktoré keď exportujú, tak používajú deriváty, aby pokryli e, rizika spojené e, s takouto výmenou. Myslíme si, že tieto podniky nepoužívajú tieto deriváty na špekuláciu, ale aby sa chránili. A teda chránili svoje činnosti, projekty, a pracovné miesta v Európe. Rozhodli sme sa, že navrhneme to, že keď podniky zohrávajú takúto úlohu, tak nebudú podliehať rovnakým povinnostiam ako finanční hráči. Zároveň, ak, náš, ak nejaký podnik, priemyselný podnik, ktorý používa tieto finančné e, produkty, e, sa správa ako banka, tak e, bude sa s, ňou, s ním zaobchádzať ako s bankou. Čiže chceme um, udeliť aj také opatrenia, ktoré budú mať charakter výnimky. Uh, infraštruktúra, k tomu sa vrátim, k tým návr- uh, nástrojom na trhu, aby sme zaistili dobrý dohľad a dobré úrovne kompenzácií. Preto tie kompenzácie sú uh, v takom centre trhu s derivátmi a uh, a úloha ESMA bude úlohou priameho dohľadu, definícia e, produktov, ktoré tam e, spadajú a miesto ESMI v kolegiu dohľadu. Som pripravený, pani predsednička, pri inej príležitosti vzhľadom na váš pracovný program a e, moje záväzky vrátiť sa k tomuto, k tejto téme krátke predaje, predaj cených papierov, aktív, finančných aktív, predtým ako sa vykúpia, pred tým, teda ako je tu schopnosť toto pokryť, je, je postup, ktorý existuje už dlho a my sa domnievame, že e, tá, tento nekrytý predaj, hlavne pokiaľ ide o štátne dlhy, môže mať určité výhody, dokáže e, napomôcť likvidite, čiže túto tému sme neanalizovali s ideológiou, ale s cieľom regulovať a stimulovať transparentnosť a teda aj zodpovednosť, aké sú hlavné princípy v našom texte. Každý takýto nekrytý prejav sa, predaj sa bude identifikovať, toto bude povinné, tak ako to robia Američania. Je to nová metóda, takže systematická povinná identifikácia každého to, takéhoto prejava, aby regulátor mohol sledovať vývoj na trhu a prípadne uh, zistiť, aké je riziko. Ten systém funguje v USA, ale aj v Hongkongu. Chceme posilniť transparentnosť, pretože vždy, keď nejaký hráč na trhu um, urobí značný takýto nekrytý predaj v značnom objeme, tak to musí e, niekde deklarovať s Prahom tohto predaja 0,2 kapitálu iného podniku, tak povinnosť e, transparentnosti znamená, že to musí oznámiť e, regulátorovi, ak presiahne prach 0,5. Rovnaké povinnosti budú zavedené aj pre operácie, ktoré sa týkajú štátnych dlhov. Chceme posilniť rámec takýchto predajov, ak niekto robí nekrytý predaj a e, môže uzatvoriť e, takúto operáciu nejakou pôžičkou, ak toto opatrenie sa nepríjme, ak operátor nie je schopný poskytnúť cenné papiere do troch dní, tak štvrtý deň E, tu bude mu nastolená určitá povinnosť, pretože inak e, e, to podlieha sankciám. Takže nové dôležité pravidlo pre dobré fungovanie jednotného trhu. Máme tu ešte Máme tu teda podobný prístup ako ten v USA. Chceme stimulovať transparentnosť a zodpovednosť. Myslím, pani predsedníčka, že s týmito dvomi dôležitými nariadeniami, ktoré podporil môj kolega Oli Ren, tak ako to bolo v prípade dohľadu, pokiaľ ide o systémové rizika, nebudeme mm, takí bezmocní, ako sme boli e, na začiatku finančnej krízy a budeme pracovať tak, ako to parlament chcel a ako nám v tom ste pomohli v rámci, ktorý bude oveľa európskejší, európskejší. Budú tu budúce nezávislé orgány trhu ESMA, teda posilníme koordináciu a schopnosť konať na európskej úrovni, hlavne pokiaľ ide o nekryté predaje tým, že navrhneme harmonizované nástroje rozhodovania v členských krajinách a nástroje, ktoré budú harmonizované aj v oblasti koordinácie pre ESMU. Bude tu možnosť reagovať v rámci tohto rýchleho koordinačného mechanizmu 24 hodín. Na tomto texte sme intenzívne pracovali, hlavne minulý týždeň a musím povedať, že tieto práce zo strany parlamentu nám veľmi pomohli. Dostal som otázku pred chvíľou, koľko času treba na to, aby toto nariadenie vzniklo. Povedal som, že je tu technický rozmer, to sa dá vždy skrátiť s podmienkou, že sa tie veci urobia korektne a potom demokratický čas. Ten závisí od vás a od rady ministrov. Aj tu treba urobiť veci dobre a rýchlo a bol by som rád, keby ste určením vašich spravodajcov E, začali pracovať takto dobre a rýchlo, aby tieto dva balíky boli pripravené čo najskôr. Moji kolegovia sú k vám dispozícii, ja tiež a v budúcich týždňoch e, už čoskoro e, v tom uznesení o boji proti špekuláciách, pokiaľ ide o súroviny, ratingových agentúrach. Pokračujeme aj v regulácii smernice MIFID tam posilníme podstatne režim sankcií a uvidíte, že takto ten rámec dohľadu bude vyplnený. Ďakujem za pozornosť. Much, Ďakujem pekne, pán komisár. Ako som už povedala, skutočne si veľmi vážime, že ste prišli medzi nás, aby ste nám poskytli túto prezentáciu čo najskôr a v takomto vodnom okamihu. Ďakujem vám pekne za tieto informácie. Samozrejme, náš výbor sa veľmi zaujíma o to, aké bude vlastne, aká bude ďalšia fáza, e, čo sa týka európskeho dohľadu a v rámci rokovania o príslušnom balíčku Európsky parlament zdôraznil, že je nevyhnutné, aby sme spolupracovali a myslím si, že tieto návrhy určite otestujú vlastne e, tieto možnosti. Tu pôjde o postavenie dohľadného orgánu pre banky. Samozrejme, budú tu vplyvy vo viacerých oblastiach na bankovníctvo, bude sa týkať likvidity aktív, pôjde, tu o zdieľanie informácií, a myslím si, že to sú tie témy, ktoré kolegov ako aj mňa veľmi zaujímajú a tešíme sa na detailnú analýzu vašich návrhov. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás a už sa tešíme, že sa s vami stretneme čoskoro. Um, Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Teraz sa dostávame k nášmu vypočutie, kde sa zaoberáme eh, hospodárskym riadením a rámcom pre stabilitu. Pre všetkým sa zameriame na eurozónu. Chcela by som tu privítať našich rečníkov, kde budeme hovoriť o budúcich štruktúrach riadenia v EÚ. Toto je veľmi dobre načasované, lebo v súčasnosti prebieha veľa aktivít a budeme v tom pokračovať. Ako rozhodol ECOFIN o určitých princípoch, zajtra predseda Van Rompuy poskytne ústnu správu pre Európsku radu, čo sa týka práce tej task force a do konca mesiaca komisia chce zverejniť právne návrhy, ktoré sa týkajú rámca hospodárskeho riadenia. Samozrejme, v našom výbore budeme hlasovať, e, sa budeme zaberať e, pozmeňujúcim návrhmi, viacerým správam, to je 27 septembra a potom aj v októbri, takže pevne verím, že sa nám to podarí e, schváliť na druhej plenárke v Štrasburgu v októbri. Pracujeme veľmi intenzívne, všetko sa to zbieha, a preto toto vypočutie je veľmi dobre načasované. Teraz budeme mať možnosť výmeny názorov s pánom Lorencom Smágim, ktorý je členom riadiaceho orgánu Európskej centrálnej banky. Bude to aj komisár Rehn, ktorého nemusím predstavovať. V druhej časti budeme mať možnosť na výmen názorov s našimi panelistami. Je to pán Kotarelli a ďalší Budeme sa riadiť princípom catch the eye a chcel by som pripomenúť každému, že musíme skončiť do 18.15. Nemôžeme pr- ehm, pracovať do 18.30, len začali skôr a ja budem musieť odísť ešte pred koncom, lebo sa nám začína trialog, takže to by stačilo na úvod. Môžeme pristúpiť k prvému rečníkovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení členovia výboru EKON. Chcel by som sa vám poďakovať za túto príležitosť na výmenu názorov. Ide tu o tému, ktorá je veľmi relevantná a aktuálna. Pre o niekoľko týždňov komisia zverejní legislatívny návrh a pán Van Rompuy bude čoskoro prezentovať správu z Task Force a je to relevantné z toho dôvodu, čo sa deje, kde ide o posil... snažíme sa posilniť hospodárskú riadenie a stabilitu eurozóny. Dôležité je posilniť riadenie, ako aj rámec eurozóny a najprv musíme vedieť, čo vlastne zlyhalo pri tom prechádzajúcom systéme a musíme vyriešiť tie rizika, ktoré tu boli. Teraz je tu veľká zhoda o tom, čo zlyhalo teda pevne dúfam, že to tak je, systém nemohol vyvodiť disciplínu, ktorá je nevyhnutná v menovej únii. Pre všetkým ide o mechanizmy, ktoré majú posilňovať rozpočtovú disciplínu. Vieme, že tie nepracoval, nefungovali. Proces rozhodovania, ktorý podporuje pak stabilitu a rastu, tak ten nezabránil tomu, aby vznikli nadmerné deficity a e, nepomohol ich korigovať. Po druhé, finančné trhy nechali, pripustili tieto nadmerné dlhy. Takže to bola kombinácia globálnej hospodárskej krízy, čo bola najväčšia kríza od druhej svetovej vojny a potom tu vznikli určité nerovnováhy v rámci eurozóny, ktoré vyplývali z toho, že sa nedostatočná pozornosť venovala konkurencieschopnosti a fiškálnej politiky. A takto vznikli dlhy v mnohých štátoch štáty eurozóny nemôžu využívať monetárne nástroje na to, aby ovplyvňovali nejakým spôsobom svoje dlhy. Horšovanie verejných financií jednoducho nastalo a to sú určité aspekty, o ktorých sme nevedeli, keď sa začala menová únia. Štáty môžu mať problémy s dlhovou službou, toto sa nepovažovalo za relevantné, lebo pakt rastu a stability vlastne mal predchádzať takéto situácii. Druhá vec sa týka toho, že finančné trhy môžu veľmi rýchlo zmeniť názor na schopnosť jednotlivých štátov. Je to aj skutočno, že niekto môže vlastne zarobiť na tom, že skrachuje nejaký štát alebo, alebo spoločnosť a jednoducho takto fungujú finančné trhy. A to sú problémy, ktoré stále ešte nie sú vyriešené. Bude tu zverejné oznámenie komisie o tejto téme. Potom je tretí problém, ktorý sa týka platovnej neschopnosti štátov, čo môže ohroziť menovú úniu. Toto vysvetľuje, prečo tie rizika, ktoré sa týkajú pomerne malej časti eurozóny, majú taký veľký vplyv na euro. Tento, táto tretí, tretí bod ešte presne nevieme, ako, ako funguje, ale je to súčasťou tých zmien, ktoré musíme vykonať. Vzájomné prepojenie, ktoré vytvorila spoločná mena. To, čo kedysi bolo limitovaným problémom týkajúce sa mm, tých eh, slabých eh, ekonomík a z toho sa stala teda vlastne nejaká systémová porucha. A mm, začali trhy pochybovať o finančnej schopnosti Grécka. Oni sa teda snažili e, minimalizovať e, straty na rozdiel od maximalizácie ziskov a toto samozrejme oslábilo euro. E, napätie na trhoch eurozóny sa posilnilo v máji. V niektorých segmentoch to naozaj boli obrovské úrovne, v niektorých prípadoch dokonca vyššie než po páde Lehman Brothers v septembri 2008 v dokumente, ktorý máte k dispozícii, nebudem ho teraz celý citovať, ale v prílohe eh, nájdete viacero indikátorov, ktoré poukazujú na eh, vážnosť tej krízy. Dobre, pokúsim sa hovoriť pomalšie, hovorí rečník po tom, čo predsednička upozornila na obrovskú rýchlosť. Takže ak dovolíte, ja sa teraz odvolávam na tie indikátory, ktoré poukazujú na to, aká silná bola tá kríza, aké rizika v eurozóne vznikli. Takže v prvý májový víkend globálny finančný systém bol na hrane pádu podobného a možno aj horšieho než ten, ktorý nastal po páde Lehman Brothers. Trhy by sa boli zrútili, keby hlavy štátov a vlád eurozóny neboli prijali záchranný balíček. Išlo o vytvorenie Európskeho finančného fondu, fondu stability na podporu krajín typu Grécko. No a keby Európska centrálna banka nebola priamo, e, uh, robila intervencie na niektorých uh, finančných trhoch, tak by naozaj bol došiel pád trhu účastníci trhu, ktorí um, robili uh, short positions proti euru, tak uh, títo museli tieto aktivity stiahnuť a vďaka tomu sa nám podarilo zachovať integritu eurozóny. No už bolo by omylom, keby sme si mysleli, že tie rizika, ktoré sa objavili na jar, sa už nikdy nezopakujú. Ak neodstránime tie slabé stránky, ktoré sme objavili eh, na jar. Ak tieto nevyriešime, tak eh, môže prísť ďalšej vlne nestability. A pán Van Rompuy, jeho skupina má mandát prísť s konkrétnymi návrhmi v tejto súvislosti. Tieto návrhy musia uzavrieť všetky medzery v inštitucionálnej konštrukcii eura, eh, ktoré by mohli viesť k vystaveniu ďalším útokom. A toto je tá veľká výzva, pred ktorou teraz stojíme. Zmeny v inštitucionálnej štruktúre eura by mali začať eh, vlastne tým, že sa vyhneme takým zjednodušujúcim predpokladom, ktoré, urobili, ktoré vznikli v minulosti. Uvediem tri. Prvá, táto, prvý tento predpoklad je Prvý tento predpoklad je, že eh, trhy eh, skrátka vždy majú možnosť zdisciplinovať krajiny, ktoré nie sú disciplinované. My vieme, že trhy často podceňovali rizika, niekedy sa míliam aj opačným smerom e, preceňovaní rizika, tak to je možno aj teraz. Takže ponechať trhom úlohu zdisciplinovať e, členské štáty, no toto je naozaj ilúzia, na ktorú sa nemôžeme spoliehať. Takže ak naozaj e, chceme predísť a napraviť fiskálne nerovnováhy, potrebujeme silnejšie štruktúrne mechanizmy, celej eurozóne a v rámci krajín, to znamená viac pravidel a automatické sankcie. A druhý omyl, ktorému je potrebné sa vyhnúť, je predstava, že krízam sa dá predchádzať. Ale krízy tu boli v minulosti a budú tu aj v budúcnosti. Je to také riziko nákazy. Takže musíme byť pripravení, musíme ich dokázať náležite riadiť, zvládať. Tretí omyl, ten spočíva v tom, že existujú nejaké jednoduché, pripravené e, cesty z krízy. Lenže krízy sú nepredvídateľné a ich dopady sú nepredvídateľné. Takže Európska centrálna banka pripravila dokument, eh, v ktorom návrha riešenia. Takže ja sa pokúsim byť eh, stručný eh, a budem sa sústredovať na tri hlavné aspekty. Makroekonomický dohľad, fiskálna disciplína a riadenie krízy, krízový manažment. Na úvod dve také všeobecnejšie veci. Poprvé, tento návrh nemení základnú povahu eurozóny, hlavne pokiaľ ide o rozdelenie zodpovednosti, hlavne pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, tak to zostáva samozrejme v rukách národných orgánov. My si myslíme, že nie je potrebné mať nejakú jednotnú rozpočtovú politiku v rámci eurozóny. Nie je potrebná takáto mm, únia, rozpočtová únia. Ale rozpočtové politiky musia byť realizované v určitom rámci, konzistentnom s jednotnou menou. E, potrebujeme náležitú správu hospodárskych záležitostí, hospodárskych politík, aby tieto boli koherentné, konzistentné. A musíme sa sústredovať na posilnenie disciplíny, hlavne v krajinách eurozóny, tak, aby sa v plnej mere využívali ustanovenia zmluvy, hlavne článok 136 E, ktorý bol vložený do novej zmluvy preto, lebo členské štáty menovej únie si vyžadujú oveľa väčšiu mieru správy hospodárskych záležitostí. A samozrejme, že to môže platiť aj pre štáty, ktoré nie sú členom eurozóny, ak si to budú želať ale diskusie medzi 27 by nemali nejak oslabovať to, čo je potrebné pre eurozónu ako takú. A druhá všeobecná poznámka, Inštitucionálny rámec je možné posilniť využijúc súčasnú zmluvu a môžeme využiť sekundárnu legislatívu, ktorú je možné implementovať. Takže nie je potrebné meniť zmluvu na to, aby sme dosiahli to, čo navrhujeme v závere nášho návrhu. Tiež by som rád povedal, že nemôžeme ďalej čakať, e, nemôžeme čakať na nejakú zmenu zmluvy. Ja už som uvádzal na úver, že finančné trhy majú pochybnosti o schopnosti systému e, byť odolný a toto je potrebné riešiť veľmi rýchlo. Ak e, by to trvalo príliš dlho, znova by sa takéto pochybnosti rozšírili. Teraz sa chcem venovať diskusii týkajúcej sa tých troch hlavných faktorov tých troch hlavných, tých troch hlavných oblastí. Fiškálna správa veci verejných 7. septembra ECOFIN podporil nový, eh, nový rámec pre EU eh, semester E, na národnej a európskej úrovni sa budú pripravovať určité opatrenia. Európska centrálna banka chce, aby sa na národnej úrovni vytvorili e, národné fiškálne e, rámce ktoré budú v súlade s európskymi fiškálnymi mešanickými pravidlami a teda toto všetko bude kontrolované na základe štandardov vysokej kvality, orientácia na strednodobé e, hľadisko a teda naozaj e, riadne hospodárenie s prostriedkami na úrovni Európskej únie. E, máme asi takých 5 opatrení. Poprvé, efektívnejšie postupy, pokiaľ ide o hodnotenie fiskálneho vývoja, potom presunú, otočenie toho princípu dokladovania E, toto zjednodušuje situáciu komisie, potom väčšia nezávislosť, pokiaľ ide o hodnotenie fiskálnych údajov, ich zber a tak ďalej. E, väčší dôraz na verejné, verejné zadlženie a potom väčšia automatizácia, pokiaľ ide o e, uplatňovanie sankcií. Oznámenie komisie z 12. mája ide tým správnym smerom, ale myslím, že by sme mali byť ambicioznejší. Hlavne pokiaľ ide o dve veci. Po prvé, Komisia zatiaľ mlčí o tom, ako má byť zaručená tá nezávislosť fiškálneho hodnotenia a hodnotenia neza- um, a teda vlastne hodnotenia tých um, fiškálnych údajov, ako, ako túto uh, zvýšiť. Opatrenia, ktoré DG Competition už uh, uplatňuje na úrovni technického hodnotenia, úloha komisára a kolegia to sa tiež týka aj DG ECFIN a príslušného komisára. Pokiaľ ide o štatistiku, nové nariadenie rady by sa malo zamerať na navýšenie zdrojov pre Eurostat a verifikáciu fiskálnych údajov. Návrh komisie podľa nás neumožňuje zjednodušiť postupy a teda takýmto spôsobom ich zefektívniť. Už sa veľakrát stalo, že postupy trvajú príliš dlho, že sú príliš náročné a to teda spomaluje účinné opatrenia na stimuláciu e, členských štátov, aby tieto uklošili nápravu vo fiskálnej oblasti. Predtým platil systém oznamovania, notifikácie strany členských štátov, ale mohlo by to fungovať aj na základe hodnotenia, hodnotenia ex ante zo strany komisie. Keby sa toto bolo udialo v prípade Grécka, boli by sme sa vyhli množstvu, množstvu problémov, alebo by sme boli to problémy aspoň e, trošku zmiernili. Pokiaľ ide o širšiu makroekonomickú formu dohľadu, e, myslíme si, že to by mal byť taký kvantový skok, skok vzhľadom na to, že e, makroekonomické politiky všetkých štátov veľmi úzko spolu spolu súvisia. Má by to byť nejaký systém časného varovania na základe určitého počtu indikátorov, e, ktoré identifikujú neudržateľné politiky v ranom štádiu. Znova sa obraciame na komisiu, aby táto bola ambicioznejšia, aby sa vydala e, smerom e, stimulácie členských štátov udržiavaniu dlhodobejších ukazovateľov. A teraz eh, ten tretí blok, to je mm, krízový manažment, krízové riadenie. Samozrejme, že prevencia eh, by mala zabraniť vzniku krízy, ale toto je len teoretický predpoklad. V praxi eh, sa krízy budú objavovať a to aj v prípade, že štezovný systém bude posilnený. Už som uvádzal, že by bolo chybou a veľká nezpoved- veľkou nezodpovednosťou, keby sme si mysleli, že krízy sa už nevyskytnú, pretože potom by účastníci trhu špekulovali, pretože by chýbal rámec, náležitý rámec e, krízového manažmentu. A toto by mohlo teda ako také vyvolať krízu. EFSF, vznik tohto fondu odvrátil v máji finančný kolaps bez takéhoto systému by euro bolo zraniteľné zo strany špekulantov. Takže otázka znie, ako vytvoriť e, nejaké mechanizmy, ktoré by e, sa dokázali vyhnúť krízam a nevytvorili by e, nejaké morálne rizika. Mohlo by sa to riešiť v rámci MMF, napríklad formou väčšej kondicionality, pokiaľ ide štruktúrálnu a finančnú politiku, teda keď sa poskytuje nejakej krajine, ktorá má ťažkosti pomôcť, aby mala byť naviazaná na určité podmienky. Čiže je potrebné stanoviť určité referenčné hodnoty, aby sa teda vlastne uh, na, museli splňať nejaké podmienky eh, obsiahnuté v programe. Takže môžeme sa poučiť z toho, aké skúsenosti má MMF No a vidíme, že mnohé krajiny e, nechcú dostávať pomoc od MMF, pretože vedia, že na túto sú naviazané veľmi prísne podmienky. Návrhy Európskej centrálnej banky idú presne týmto e, smerom, aby sme teda vytvorili náležitý rámec a vyhli sa špekulatívnym útokom. Riadenie e, krízy je veľmi komplikovanou otázkou. Rád by som teraz hovoril o private sector involvement, teda o zapojení súkromného sektoru do riešenia kríz. To znamená, že verejné peniaze by nemali ísť na e, nejaké vykúpenie súkromných spoločností, ktoré prijali nesprávne riešenia. E, takéto prostriedky by mali ísť z toho rámca krízového manažmentu. A samozrejme, že to musí byť tiež naviazané na, kondicionalitu. E, tento model využil MMF po azijskej krízi. Vidíme, že je veľmi ťažké vytvoriť nejaký mm, jednotný mechanizmus e, s nejakou povinnosťou reštrukturalizácie. Je to naozaj zložité, pretože sú tu rôzne predstavy, e, o solventnosti štátu, spoločnosti alebo finančnej inštitúcie. Toto závisí od množstva ukazovateľov, napríklad znižovanie dlhu, rozpočtový prebytok a tak ďalej. A ak krajina sa zaviaže robiť nejaký program obnovy, tak dostane finančný, finančnú podporu od partnerov, tak samozrejme nemôže byť na to považovaná za insolventnú a neschopnú splácať svoje dlhy. Pretože prečo by potom mala reštrukturalizovať, prečo by by eh, sa mala snažiť nejakým spôsobom splácať svoje dlhy. Eh, v takomto prípade by účastníci trhu mohli presne špekulovať proti tejto krajine. Inými slovami, mechanizmus reštrukturalizácia, keby bol príliš jednoduchý, tak by mohol tie rizika ešte viac zvýšiť. zvýšiť. A samotná povaha trhu by spôsobila, že by sa to ako nákaza šírilo do ďalších krajín a e, potom by účastníci trhu zasa robili stavky na to, ktorá krajina bude ďalšia na rade v reštrukturalizácii. Takže my tu máme autora tohto dokumentu z dielne MMF, takže e, ak chcete nejaké bližšie informácie, môžete sa obrátiť na neho. Takže nejaká reštrukturalizácia dlhov nejaký jednotný mechanizmus naozaj neexistuje. Takže aké riešenie by sme teda mohli navrhnúť, pokiaľ ide o účasť súkromného sektora? Krajina, ktorá má problémy vo finančnej oblasti, by mala implementovať nejaký program, ktorý presvedčí trhy znova investovať do tejto krajiny. Do skúsenosti vidíme, že sú tu úspešné krajiny, s úspešnými programami, ktoré umožnili znova vytvoriť dôveru trhu. Chvíľu to možno trvá, e, finančná pomoc zo zahraničia je mimoriadne dôležitá, ale e, trhy potom tú dôveru znova nadobudli. Samozrejme, že niekedy je potrebné reštrukturalizovať dlhy, tak aby sa to dalo splácať toto je možné len na základe dohody medzi veriteľmi a dlžníkmi. Iné formy, buď to na strane dlžníka alebo veriteľa. E, tieto môžu vytvoriť iba problémy, ďalšie problémy na trhoch a rôzne e, právne spory. Takže je potrebné, aby sa dohodli e, dlžníci a veritelia na zdieľaní toho rizika, na e, zdieľaní tej záťaže. Toto teda vychádza z rámca MMF a mohli sme to ďalej rozvinúť na úrovni EÚ. Zdroje, ktoré sú k dispozícii, by sa mohli napríklad využívať na skupovanie dlhov na sekundárnom trhu. Takže ne, nejakým spôsobom nevykupovať e, spoločnosti alebo uh, Mm, nerobí podobné, podobné kroky. Toto tiež obsahuje návrh Európskej centrálnej banky. Takže na dáver, na záver Európska únia je spoločenstvom práva, hovoríme pacta sunt servanda, toto chceme aj dodržiavať. A toto platí pre všetky dohody vrátane finančnej disciplíny členských štátov. Členské štáty musia splácať svoje dlhy. Ja si teda myslím, že musí byť veľmi obozretný, pokiaľ ide o nejaké výnimky, e, pokiaľ ide o tieto princípy napríklad, aby krajiny mali možnosť unilaterálne zmeniť hodnotu e, svojich e, dlhových zmluv. Euro skrátka stojí a padá na dodržiavaní práva. Ak sa majú robiť nejaké zmeny, tak potom také, ktoré posilňujú tieto princípy a nie poskytnú výnimky, ktoré sú nebezpečné, mohli by podkopať stabilitu a koheziu celej Európskej únie. Ďakujem za, ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Vidím, že naši členovia už signalizujú, že by chcel vám chceli položiť otázky. K ním sa dostaneme, ale keď si vypočujeme príspevok komisára, takže vás poprosím o strpenie. Viem, že určite pán komisár dodá mnohé zaujímavé veci k tomuto prvom príspevku. Thank you, dear madam. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážení členovia výboru EKON, Chcel by som najprv vám pogratulovať k tomu, že budeme mať, sa podarilo schváliť ten dohľadový rámec a že vstúpi do platnosti. Chcel by som sa vám aj zároveň poďakovať za to, že sa podarilo zorganizovať takto dobre načasované vypočutie o hospodárskom riadení. Sú tu do veci, dohľadový rámec a posilnené hospodárske riadenie. A takto sa môžeme dostať na novú úroveň hospodárskeho riadenia v Európe. V súlade s tým európskym prístupom, ktorý sa opiera samozrejme o pravidlá spolu sa nám takto podarí obnoviť dôveru v európske hospodárstvo, čo je veľmi dôležité. Samozrejme, ale ešte musíme na tom ďalej pracovať. Dovolte, aby som teraz sa opieral o ten hospodársky výhľad Európskej komisie, ktorý sme prezentovali začiatkom tohoto týždňa. Dospeli sme k záveru, že zotavenie, hospodárske zotavenie sa rozbehlo, a, je, a sa zosilnilo. Máme to dobré exportné výsledky, potom sa zvýšil aj domáci dopyt, ktorý prispel k tomu, že očakávania sa mohli navýšiť na 1,8 rastu tento rok. Nezamestnanosť sa stabilizovala a zamestnanosť sa začína zvyšovať vo prevažnej časti Európskej únie. To znamená, že teraz sme na takej pevnejšej pôde, ale samozrejme musíme byť obozretní. A to z toho dvoch dôvodov. Poprvé, krátkodobé výhľady na rast sú neisté. Rast v USA sa spomaluje a finančné trhy sú stále ešte veľmi neisté. To sa týka aj dlho jednotlivých štátov. Potom, vychádzajúc z aktuálnej politiky, vidíme, že e- potenciál EÚ v, rast, v hospodárskom raste je pomerne nízky. Očakáva sa, že v najbližšom desaťročí bude rast asi iba 1,5%, čo je nedostatočné a nebude to dostatočné pre sociálne systémy a blahobyt. Všetkým nám je jasné, že ešte nemáme všetky problémy za sebou obnovenie dôvery je stále dôležité. To znamená, že musíme pracovať na všetkých frontoch. Určite si spomínate, keď som v januári prezentoval moje politické priority, tak som apeloval na to, aby sa obnovil rast paktu a stability, aby sa konsolidovali verejné financie a aby sa podporil udržateľný rast. Ja som navrhol, aby sme mali rozsiahlejší dohľad. To by sa týkalo makroekonomické a štruktúrnej politiky. A komisia spraví v tejto súvislosti legislatívne návrhy. Teraz, o 3 roka neskôr, po mnohých rokovaniach sme postúpili ďaleko. Ako Lorenzo veľmi pekne vysvetlil, prijali sme opatrenia na zabezpečenie stability v e, eurozóne. Vlastne sa to týkalo aj celej Európskej únie. Rozhodné kroky zo strany EÚ a jej členských štátov, zo strany ECB to viedlo k tomu, že sa podarilo zabrániť najväčším problémom. Teraz je vlastne druhé výročie kolapsu Lehman Brothers v USA. Toto je taká, také dramatické pripomenutie si katastrofy, ktoré sa nám podarilo, ktoré sa nám podarilo predísť v Európe. Našťastie v Európe sme nemali žiaden takýto veľký prípad. Toto sa podarilo vďaka tomu, že sa vytvoril balíček pre Grécko a vytvoril sa európsky mechanizmus finančnej stability. Bola to fiskálna konsolidácia, ku ktorej sa zaviazali všetky členské štáty. Vďaka týmto krokom, vďaka stresovým testom bank a vďaka rozhodným krokom ECB sme dnes tam, kde sme. Kombinácia týchto opatrení bola veľmi dôležitá pre stabilizáciu situácie na jar a v lete. Napriek tomu musíme byť obozretní a musíme byť pripravení konať. To znamená, že je dôležité byť pripravený na krízový manažment, musíme, ďalej, musíme ďalej pokračovať o fundamentálnych reformách hospodárskeho riadenia v Európe. Prvé kroky z tohoto hľadiska sa vykonali na jar, keď sa posilnili auditorské kompetencie Eurostatu a keď sa vykonali ďalšie kroky, ktoré sa týkajú rozpočtov štátov strategické kroky, ktoré sa týkajú posilneného hospodárskeho riadenia, ako sa to objavilo v oznámení komisie v máji a potom v cestovnej mape v, júne, v júni. Prvý konkrétny výsledok posledných právomocí Eurostatu v oblasti auditu bude správa, ktorá bude zverejnená v januári budúceho roku. Vychádzajúc z iniciatívy komisie sa prijal kódex správania, aby sa uskutočnil tento economic semester. Pevne veríme, že tie výsledky budú komplexné. Komisia bude 29. septembra prezentovať legislatívny balíček. Budú tam návrhy, kde budú najdôležitejšie politické návrhy, kde predstavíme dôležité legislatívne nástroje. Tento semester prezentuje nástroje finančného dohľadu, kde pôjde aj finančnú disciplínu v rámci paktu, kde pôjde o štruktúrálne reformy v rámci Európa 2020. Budú to nástroje na riešenie makroekonomickej nerovnováhy. Tento nástroj, ako aj predchádzajúce usmernenia členským štátom, ako aj dohľad nad rozpočtami členských štátov, toto je všetko nevyhnutné v súčasnosti. Je nevyhnutné, aby sme na európskej úrovni diskutovali o spoločnej hospodárskej politike. A to v situácii, keď sa schvalujú rozpočty jednotlivých štátov. Poslankyni poslanci. Európsky parlament bude zohrávať dôležitú úlohu. Ten celý cyklus európskeho semestra sa začne v januári. Bude tam e, určitý určitá, určitá revízia alebo dohľad komisie. To sú veci, o ktorých sa diskutovalo na rade v zime. Rada neskôr príde so strategickým politickým usmerením pre eurozónu, ako aj pre celú úniu, a teda pre všetky členské štáty. Toto usmernenie by mali zohľadniť členské štáty pri svojich programoch na podporu stability a konvergencie a potom sa tým bude rada zaoberať v apríli na samite. Komisia bude hodnotiť politiky, ktoré si pracujú členské štáty, bude hodnotiť ich programy. Ak by neboli dostatočné, odporúčime rade, aby prišla s odporúčaniami, ktoré by sa týkali tých štátov. To sa udeje v lete druhej časti budúceho roku členské štáty budú finišovať svoje rozpočty a budú musieť zohľadniť tieto odporúčania. V tejto súvislosti dovolte, aby som prišiel s konkrétnym návrhom, ako je možné posilniť vplyv parlamentu v rámci celej tejto stratégie. Bolo by veľmi nápomocné, a prospešné, keby Európsky parlament mohol prispieť tomuto európskemu semestru, a to už na začiatku toho celého cyklu. Mohlo by to byť vtedy, ako prebieha ten každoročný hospodársky summit. Parlamentná konferencia, kde by boli národné parlamenty, Európsky parlament, kde bolo možné diskutovať o výzvach, o perspektívach do budúcnosti Komisia bude prezentovať hodnotenie každoročného rastu, tak sa začne diskusia s Európskym parlamentom, ako aj s národnými parlamentami. Podľa môjho názoru toto by mohlo podporiť demokratickú dimenziu EÚ a mohla by demokratizovať aj hospodárskú politiku v EÚ, čo by prospelo všetkým našim občanom pevne verím, že sa vám tento návrh páči. Dámy a páni, ešte dovolte pár slov o tom, čo bude obsahovať tento legislatívny návrh, ktorý chceme prezentovať o dva týždne. Cieľom tohoto návrhu je posilniť hospodársky pilier hospodárskej a menovej únie, samozrejme posilniť koordináciu politik a hospodárske riadenie, dohľad a to tak, aby sme vytvorili základ pre zamestnanosť a hospodársky rast. Potrebujeme mať jasné pravidlá, ktoré musia byť dôveryhodné a musia byť efektívne vymáhateľné. Nové mechanizmy sa budú opierať o také, také, také dva princípy Poprvé, mechanizmy ako mechanizmy na vymáhanie musia fungovať. Dôležité je tu mať sankcie, prípadne stimuly. Toto musí byť pripravené podstatne v skoršom štádiu. Takto treba aj preventívne pôsobiť. Vlastne ešte predtým, ako sa zahájí konanie kvôli nadmernému deficitu. Nie až záverečnej fáze, keď už vznikla nejaká škoda, vtedy to nedáva žiaden zmysel. To znamená, že porušenie pravidel malo byť podstatne viac trestané, ako je to v súčasnosti. Po druhé, uplatňovanie týchto mechanizmov by nemalo nechať žiaden priestor na to, aby sa niekto mohol vyhnúť týmto pravidlám. My plánujeme vytvoriť určitý mechanizmus hlasovania. To sa bude týkať tých vymáhacích mechanizmov, bude to prepojené s jednotlivými krokmi v rámci konania pre nadmerný deficit. A to chceme, ak to teda komisia nezamietne, ak to rada nezamietne. Toto myslel aj Lorenzo keď sme hovorili o tom otočení dôkazného bremena. Vyžaduje si to kvalifikovanú väčšinu na prijatie odporúčaní komisie. Pri dôkaznom bremene to bude ale otočené. Dôležité je, aby sme konali čo najrychlejšie v eurozóne. Máme tu článok 136. To musíme konať rýchlejšie. Čo sa týka 27. Tu musíme konať v rámci nového finančného rámca a nových nariadení a toho celkového rámca. Musíme zjednodušiť aj naše prísne pravidlá. To znamená, že nemalo by to byť komplikovanejšie ako pravidlá vo futbale. Hráči nemôžu po každýkrát diskutovať o pravidlách s rozhodcom, keď, keď vznikne nejaký problém. Ja som hral futbal aktívne, bol som aj rozhodca, viem, aké je to nepríjemné, keď uprostred zápasu sa začnú spochybňovať pravidlá. To znamená, že sankcie by mali byť vlastne automatickou konzekvenciou toho, ak štát poruší pravidlá a ak ohrozí svojich európskych partnerov. Pani predsednička, dámy a páni, dovolte, aby som na záver povedal pár úvah to, ako ja si, o tom, ako ja si predstavujem, ako by to celé malo fungovať. Čas je veľmi dôležitý, musíme naplánovať nástroje pre lepšie hospodárske riadenie, aby to začalo fungovať a to čo najskôr nemáme ten luxus, že sme mohli čakať. Toto musí zahrňať aj makroekonomické nerovnováhy a riešenie týchto nerovnováh, kde navrhujeme štrukturovaný mechanizmus na to, aby sme mohli riešiť preventívne tieto nerovnováhy. Ak fiskálna disciplína a tie návrhy, ktoré z toho vyplývajú, sa nedodržiavala, tak by sa nám, tak by sa nám to mohli opakovať príklady ako Grécko, Španielsko alebo Írsko. Dôležité pracovať s indikátormi, vykonať detailnú štúdiu jednotlivých štátov a ak to by nutné prísť s špecifickými odporúčaniami pre jednotlivé štáty. Určite si spomínate, že predseda Barroso vo svojom prihovore o stave únie minulý týždeň v Európskom parlamente, ako aj vo svojom liste predsedovi Buzekovi spomenul, že legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú hospodárskeho riadenia, by sa mali stať predmetom zrýchlených konaní v rámci parlamentu, aby sa čo najrychlejšie schválili. Chcel by som skutočne podporiť takýto postup. Chcel by som vás požiadať o vašu podporu pre tento návrh. Ste vlastne už prezentovali jednotlivé argumenty pre naliehavé konanie. Boli tu dve správy, ktoré vypracovali vaši členovia FEO a BERES a vlastne, nemož, vlastne už nemám čo dodať k tomu odôvodneniu. To znamená, že správame ďalší krok spoločne. Pevne verím, že spoločne sa nám podarí prekonať tie výsledky toho balíka o dohľade, ktorý sme prijali pred rokom. Aby som bol rád, keby sme sa chopili tejto výzvy a keby sme prijali tieto návrhy ešte pred letom budúci rok. Keď sa budeme zaoberať tými konkrétnymi legislatívnymi návrhmi, som si istý, že budete súhlasiť s tým, že je to možné a že by sme to mali skutočne aj umožniť. Na záver využíme tento okamih na to, aby sme posilnili hospodárskú vládu, eh, hospodárske riadenie, musíme posilniť menovú úniu, musíme vytvoriť skutočne pevnú hospodárskú úniu a skutočne nastal čas, aby sme dosiahli tento cieľ a teším sa už na vaše názory. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán komisár. Takže teraz prejdeme. Máme pol hodinu na výmenu názorov. Mám sedem eh, prihlášok do

znamená, že otázku obmedzíme na minútu, lebo inak by sme nemali čas na odpovedať. Pravdepodobne e, vás budeme brať po troch a aj odpoveď bude musieť byť krátka, ako vždy. Nie je možné povedať všetko. Filip, ďakujem, e, pani predsednička. Otázka sa týka oboch rečníkov. Ide o obmedzenej sérii kritérií či ukazovateľov, ktoré ste spomenuli. E, čo budeme e, sledovať, pán Binis Magi? Nielen deficity alebo prebytky, pretože to je dôležité, ale to by som chcela od vás počuť, ale možno ukazovatele, ktoré naznačujú neudržateľnosť v rámci daného hospodárskeho systému, čiže nerovnosti alebo závislosť na neobnoviteľných zdrojoch a podobne. Ako to vidíte? No a na pána Biniho Smagiho ja Chcem povedať, že som bol trošku prekvapený, že použil e, slovo, že ECB zasahovalo do diskusí o daní na finančné transakcie. Keď sa pozrieme na prebytky alebo deficity, tak pravdepodobne by sme nemali hovoriť do zdrojov alebo spôsobe ich, um, ich e, spotreby. No a posledná vec na Oliho Rena. Plne podporujeme vašu myšlienku v európskom semestri by mali byť parlamenty národné aj tento zaangažované. A akceptujem vašu výzvu, že, že musíme splniť harmonogram na dohľad. Dobre, pán Šuntis, ďalší. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja by som chcel položiť otázku a potom povedať aj pár komentárov. Ja som poved- si vypočul obidva príspevky zástupcu ECB, ako aj pána komisára, vy ste hovorili o kríze, hovorili ste vlastne spokojne o tom, so spokojnosť o tom, ako sa kríza prekonala. Podľa mňa to je do určitej miery prehnané, lebo ste nedostatočne zohľadnili problémy občanov. Sice sa spomínal futbal, futbal je určitá hra, ktorá tiež nefunguje vždy úplne racionálne. Mali sme tu krízu a teraz sa snažíte prekonať krízu prostredníctvom rozpočtovej disciplíny. Potom ste hovorili aj o hospodárskom riadení. Pán Rien, myslíte si, že európsky občania majú, z, majú záujem na tom, ako vy riadite? Predsa vy konáte nedemokraticky. Vy ste zobrali národným parlamentom určité kompetencie a teraz chcete prísť s ďalšími elementami, s ďalšími úlohami, úlohami, ktoré sa týkajú sociálneho štátu. O to ide. Položme si otázku, ako chceme bojovať proti nezamestnanosti, proti recesii, pro, ako chceme riešiť otázky solidarity. A teraz jedna otázka na predstaviteľa Centrálnej banky. Ja si myslím, že študent, každý študent ekonómie vie veľmi dobre, že menová únia, na to, aby bola udržateľná, musí mať určitý mechanizmus, ktorý sa týka možnosti poskytovania úverov ako posledného riešenia. Takýto mechanizmus sme tu nemali, potom to boli špekulatívne útoky na Grécko ako aj iné štáty a na jednej strane nesiete vy za to vinu, teda vy ako centrálna banka, prostredníctvom vašich vyhlásení a potom je to dôležité sa myslieť nad úverovou politikou. Ευχαριστώ πολύ, Σάρων. Κύριε Σμάκη, αναφερθήκατε... Ďakujem pekne. Pán Smagy, ďakujem pekne za úvodné slovo. Bolo to skutočne veľmi zaujímavé. Vy ste hovorili, že existujú ešte určité pochybnosti na trhoch, a to síce v tom zmysle, že je teraz nevyhnutné, aby sa tieto pochybnosti neposilňovali. Ak som vás pochopila správne, tak vy ste vlastne odmietli to riešenie, ktoré sa týkalo reštrukturalizácie dlhov. Vy ste povedali, že dôležité je mať taký dôveryhodný mechanizmus, ktorý by umožnil investovať do tých štátov, ktoré majú dočasne určité problémy. Mňa by zaujímalo, aký je názor komisára Rejna na to ako vy sa staviate k tej skutočnosti, že je tu tlak zo strany trhov na Grécko. Tento tlak je veľmi veľký. Niekoľko mesiacov, už predsa existuje dohoda na určitom mechanizme, podľa mňa je to dobrý mechanizmus a všetky zúčastnené strany, ako Európska centrálna banka a komisia a Medzinárodný menový fond, hovoria, že by to teraz malo fungovať úplne normálnym spôsobom. Ako si vy vysvetľujete to, že aj naďalej je tu veľký tlak a ako by sme mohli proti ňom postupovať? Ďakujem. Leonardo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj obom račníkom. Myslím si, že v tejto etape čelíme tomu problému, že treba nájsť rovnováhu medzi na jednej strane ozdraveniu verejných financií a na druhej strane hospodárskym rastom. Preto všetkým sme sa sústredili hlavne na procesy, nie na kritérii. Možno by sme mohli túto otázku prehlbiť spolu s komisárom. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Čo si myslíte o tejto možnosti vytvoriť agentúru pre európsky dlh? agentúru, ktorá by umožnila aspoň čiastočne z eh, tých rozpoč- tie rozpočty odbremeniť od dlhov a tento dlh by sa mal potom previesť na organizáciu, ktorá by mohla autonómne konať eh, vo vzťahu k trhom a Tiež by tam boli e, dane na finančné transakcie. Ďakujem. Teraz odpovede. Najskôr sa obraciam na Lorenza. Obávam sa, že máte iba 4 minúty na odpoveď, lebo inak by sa nám to nepodarilo. Dobre, ďakujem. Najskôr, aké kritériá budeme sledovať? Myslím, že v našom dokumente sme formulovali kritéria na ktoré sa chceme zamerať. Ide o fiškálne, ale aj makroekonomické kritéria, čiže deficity, dlhy, celkový dlh krajiny, tak ako tomu bolo uh, v, v oblasti štatistík. K globálnemu dohľadu čo sme doteraz e, za posledných 10 rokov neurobili, je analýza konkurencieschopnosti daných krajín. Krajiny, ktoré pokiaľ ide o platy, platobné náklady, fiškálnu či agregovanú politiky, ktoré e, viedli v ich politike k nerovnováhe bežných účtov. Toto nie je udržateľné. Toto bude teda v centre makroekonomického dohľadu a musíme identifikovať nástroje, ktoré v prípade, že krajina má nerovnováhu príliš veľkú, tak potom tu bude také kontrolné svetielko a táto krajina ehm, bude musieť čeliť prísnym opatreniam, aby túto nerovnováhu vyrovnala. Potom daň na tra- e, finančné transakcie. Ja mm, sa mám vyjadriť k tomu, čo si o tom myslím, ale ešte som e, sa tomu dostatočne nevenoval, takže sa nemôžem vyjadriť. Úloha e, takého dlžníka ako posledného východiska. Keď sa pozriete na to, čo urobila Európska centrálna banka za posledné dni, tak e, pokiaľ ide o refinancovanie krajín, ktoré nemajú prístup na trhy, ak by ECB nezasiahla, tak by sme boli vo vážnych problémoch. Eh, niektoré z týchto krajín majú zlú fiškálnu politiku a toto je fiškálny problém, menový problém. Musíme začať tým, že tento problém napravíme. Zodpovednosť fiškálnych orgánov tak mm, menová politika nemôže vyriešiť fiškálne problémy. Keď sa krajina zadlžila tak veľmi, že trhy jej už neveria, a nielen trhy, ale aj jej vlastní občania neveria vlastnej krajine, to sa musí napraviť v krajine samotnej, nie menovou organizáciou alebo podobne. Tretia otázka. Čo s Gréckom? To je skúsenosť e, MMF. Trhy stratili dôveru v Grécko a chcú, aby Grécko išlo tou správnou cestou, ktorú aj my podporujeme implementovať toto mesiac po mesiaci. Máme prvú revíziu, bolo to úspešné, druhé na druhé čakáme takéto hodnotenie a Grécko pokračuje v smerovaní, ktoré je správne a to bude trvať 9 až 12 mesiacov, kým e, trhy začnú obnovia svoju dôveru, ale je tu vôľa vlády. Tá bola naozaj obdivhodná a tiež schopnosť spoločnosti a hospodárstva pokračovať v tomto snažení. A jediná vec, čo môžeme povedať, je, že ECB toto podporuje a treba pokračovať. No a na záver, posledná otázka. Agentúra pre dlh alebo dlhové agentúry, myslím si, že ja teda neviem, či môžeme získať dostatok prostriedkov z dane na finančné transakcie vzhľadom na ten dopad, ktoré by tieto dane mohli mať na eh, financovanie takéhoto objemu dlhu Takže toto bude problém, okrem problém distribúcie, kto bude platiť za čo. Niektoré krajiny sú bohatšie ako iné. Takže v konečnom dôsledku je tu téma, ktorú sme ešte nepreskúmali, ale je to taký celkom vážny problém momentálne. Tiež e, sme v minulosti ako ECB hovorili o tom, že transakčná daň nie je tou najlepšou daňou. Lepšie je zdaňovať uh, zisky spoločnosti, nie transakcie, ktoré všeobecne teda takýto postup je preferovateľný. Ďakujem. Obraciam sa na komisára. Už sme mali naplánovanú diskusiu o európskom semestri, semestri a národných parlamentov na budúci rok. Teraz sa musíme pozrieť na to, či plánované dátumy týchto stretnutí sú v poriadku. Možno, že toto treba prediskutovať, e, aby tu nebola nejaká panika. Takže by ste mohli reagovať. Ďakujem. E, z tohto dôvodu, ak potrebujete miestnosť, tak môžeme využiť priestory komisie na takéto účely. A ešte ďakujem za to, že ste takí pripravení čeliť tejto výzve rýchleho príjmania a my tiež chceme pracovať e, čo najúžšie s vami, aby sme dosiahli tento veľmi dôležitý cieľ. Chcel by som reagovať na pána Lambersa a pána Čontisa spoločne, pretože oba Obaja hovorili o téme e, správy a riadenia. Pán Lambert hovoril o obmedzenej sérii ukazovateľov v kontekste makroekonomického, makroekonomickej nerovnováhy a dohľadu. Ja to chápem tak, že prevencia je vždy e, lepšia ako náprava a preto potrebujeme sériu ukazovateľov na tento účel. To znamená, že musíme mať asi pol tucta kľúčových ukazovateľov v tomto kontexte, ktoré by mali byť jednoduché, disponibilné, všeobecne analizujúce trendy v hospodárske, inflácia, e, bežný účet, jednotkové náklady, e, teda jednotkové pracovné náklady, prípadne makroekonomické nerovnováhy, ale chcem zdôrazniť, že to bude iba jedna časť hospodárskeho dohľadu. Také všeobecnejšie otázky ako rast a zamestnanosť, životné prostredie, udržateľnosť sa musia riešiť v rámci Európa 2020, ktorá eh, je táto stratégia, ktorá bola vytvorená pre tento účel samotný. Pani Podimata hovorila o um, neustále neistote finančných trhov, hlavne pokiaľ ide o uh, štátne dlhy Grécka a tak ďalej. Lorenzo na to už reagoval. Musíme si uvedomiť, že Obnovenie dôvery trvá nejaký čas po takejto veľkej kríze, ale podstatné je to, že Grécko je na správnej ceste. Za tento rok dosiahlo veľmi imprezívne výsledky vo fiskálnej konsolidácii a začalo s ambicióznym programom štrukturálnych reforiem vrátane dôchodkových reforiem, ako aj krokov, krokov k reformám e, pracovného trhu a to je plne v súlade s memorandom o porozumení medzi gréckou vládou a MMF. Možno si spomínate, že program EU MMF s gréckou vládou bol vytvorený a rozhodnutý na 3 roky od mája do 2009 do mája 2013. Takže je kľúčové, aby Grécko zachovalo toto smerovanie vo fiskálnej, ako aj e, oblasti, ako aj v štrukturálnych reformách, aby obnovilo svoju e, ekonomiku a dôveru trhov a aby čelilo tej, tým negatívnym dlhovým trendom. Pán Domeniči hovoril o E, európskej dlhovej agentúre. To je spojené s diskusiami o permanentnom krízovom e, nástroji na riadenie kríz a dočasne disponibilným riešeniam, tak je to v prípade Grécka, ako aj e, nástroj európskej finančnej stabilite, ktoré sú zamerané na tri, teda vytvorené na tri roky. Najlepšou metódou z môjho hľadiska je, aby sme najskôr sa pozreli na to, ako funguje to, čo máme a paralelne začali eh, hodnotiť existujúce finančné nástroje, aby sme mohli predložiť hodnotenie napríklad eh, v budúcom roku 2011 a tie empirické skúsenosti a hĺbková analýza potom povedú ku konkrétnym návrhom na permanentné nástroje pre riešenie kríz. Je lepšie byť e, radšej v bezpečí, ako potom sa ospravedlňovať. Musíme zabezpečiť, aby tu nebol nejaké morálne riziko e, v takýchto nástrojoch. Ďakujem a myslím, že všetci sa dostanú na radu. 6 otázok. Myslím, že týmto by sme ukončili tento zoznam, pretože inak sa nám nepodarí tieto veci dokončiť. Takže rečníci. Ramon Vicky. Vicky. Ďakujem pekne za všetko, čo ste povedali. Napríklad e, návšteva v Írsku ukázala, že oni sú veľmi ďaleko od vyriešenia hospodárskej krízy a chcela som sa na vás obrátiť s dvomi veciami. Riešenie makroekonomickej nerovnováhy, keď nemáte kontrolu nad e, politikou rokových mier. A jeden z návrhov tejto správe parlamentu je umožnenie národným centrálnym bankám aby navýšili kapitálové požiadavky pre domáce banky, aby kontrolovali e, objem disponibilných prostriedkov. O to sa pokúsilo Španielsko. Nefungovalo to e, vo svetle dohôd e, v Bazileji. Aký je váš názor? Je to užitočné? a je to jediný e, nástroj, e, alebo funguje to len vtedy, keď môžete kontrolovať politiku úrokových mier. A druhá otázka, Veľa poslancov v iných e, výboroch e, sa zaujíma o tento koncept eurobondov, zrazu ako keby peniaze rastli na stromoch a ak vydáme eurobondy, musia tam byť silné záruky, pretože inak by sme potrebovali nové zmluvy, ale ak sa použia, použijú napríklad na energetické siete, prečo by sme mali umožniť default v energetických sieťach len preto, že nejaká krajina poruší svoje záruky alebo nedodrží záruky, naozaj to je príliš veľké riziko podľa mňa. Ďakujem. Um, Myslím, že tá reakcia mm, aj na pána Smagiho. Moja Otázka znie, ako je to s tými krajinami, ktoré uplatňujú šetriace programy, úsporné programy, ale vidíme, že mnohé krajiny, nielen Grécko, ale aj Španielsko, Portugalsko, Taliansko, e, Írsko, aj Nemecko, že všetky tieto krajiny prijali takéto úsporné programy, pokiaľ ide o fiskálne opatrenia. Takže nemali by sme trošku byť znepokojení, pretože centrálna banka, keď sa toto deje za bežných okolností, to stabilizuje, e, nejak to kompenzuje v ekonomike. Ale máme teraz slabú ekonomiku, e, sú tu veľmi nízke miery, úrokové miery, takže centrálna banka to nemá vlastne ako kompenzovať, keď sa budú kolektívne v celej Európe príjmať takéto úsporné balíčky. Elisa. Elisa. Uh, ja sa chcem spýtať uh, niečo pána Rena. Mňa by zaujímalo, ako to bude so spoluprácou v európskom semestri. Mňa by zaujímalo hlavne, ako to bude s tým systémom sankcií. Či pracuje komisia zamestnanci na príprave týchto sankcií. Máme tu veľké problémy s rastom, s nezamestnanosťou, s divergenciou a tie sankcie nenapomôžu riešeniu ani jednému z týchto problémov. Áno, krajiny, ktoré nesplňajú kritéria, ich ani splniť nedokážu, keďže sú to, ako som spomínala, aj tu divergencia medzi ekonomikami, mám problém aj s právnym základom, Mám problém aj so znižovaním štruktúrnych fondov, ktoré tečú viac do niektorých, menej do iných krajín. A tiež ma trápi znižovanie hlasovacích práv. Toto sú sankcie, ktoré mm, vlastne nevyplývajú zo žiadnej z právnych báz, ktoré opravňujú komisiu na konkrétne kroky. Máme tu veľké krajiny, ktoré tiež majú problémy a na ne sa žiadne sankcie neuplatňujú. Takže na čo sa toľko zaoberať e, týmito sankciami, alebo aj keď nemáme žiadnu vlastne stratégiu rastu, ktorú by sme teraz potrebovali. Diego? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, najskôr sa poďakujem Chcem sa poďakovať obom rečníkom, hlavne pánovi komisárovi. Toto je problematika, ktorú podporovali všetky politické síly v Európskom parlamente, pretože potrebujeme tieto oblasti konečne upraviť. Pán komisár, mám viacero otázok. Tiež e, ma zaujímajú tie sankcie. Mňa by zaujímalo, či sú to sankcie v tom zmysle, ako ich obsahujú momentálne zmluvy, alebo či sú nejaké iné legislatívne akty, alebo či máte skôr v úmysle uplatňovať politické alebo skôr ekonomické sankcie, pokiaľ ide o poskytovanie prostriedkov napríklad, pak trastu a stability. Ten bol veľmi dôležitý, hlavne kritérium týkajúce sa deficitu štátneho rozpočtu, aj e, pokiaľ ide o kritérium týkajúce sa verejného zadlženia. Takže to, toto sú otázky, ktoré by mňa zaujímali. Pán komisár, čo si myslíte o zmene zmluvy v súvislosti s Economic Government, či už z krátkodobého alebo z dlhodobého hľadiska? Ďakujem pekne, pán Fejo. To je samozrejme náš spravodajca vo výbore k tejto problematike. Teraz má slovo Sven. Well, um, uh, Ďakujem. Pánovi Binismagimu len na objasnenie. Predrečník samozrejme hovoril o tých veľkých vyhláseniach predsedu Európskej centrálnej banky na Ekofine, kde hovoril, že je proti tej finančnej, o, proti daní z finančných transakcií Takže to som chcel objasniť, na čo sa pýtal predrečník. Pokiaľ ide o pána René, ja som rovnakého názoru, že keď e, si pozrieme tie údaje z finančných trhov, tak vidíme potrebu konať veľmi rýchlo, pokiaľ ide o zavádzanie e, nového režimu správy veci hospodárskych záležitostí. Isté, Sú tu dve také línie otázok. Poprvé, zdieľanie toho, tej záťaže, ako to dosiahnuť, keď sú tu veľké nerovnováhy. A to bremeno momentálne snašajú tí, ktorí majú schodky. A podľa mňa je kľúčová otázka, ako pomôžeme krajinám, ktoré sú zadlžené, aby financovali tento dlh za úrokov, ktoré sú priateľné. A druhá otázka, kto zaplatí to bremeno na vyváženie deficitov obchodných bilancií. To sú krajiny, ktoré majú problémy s konkurencie, schopnosťou takže je potrebné to nejako vyvážiť vyšším dopytom v iných krajinách. Prosím, nehľaďme iba na Nemecko, nehovorme o podmienkach vyrokovaných s zavretými dverami, hovorme o verejnom záujme v Európe, v opačnom prípade bude veľmi ťažké dosiahnuť konsenzus, pokiaľ ide o nový systém správy hospodárskych vecí v eurozóne. Mohli ste hovoriť kratšie, hovorí pani predsednička, teraz má slovo Ramon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám otázku na pána Bínismágyho aj na pána komisára. Podľa oficiálnych štatistík Španielskej centrálnej banky v roku 2010 sa znižuje množstvo úverov. Ak nebudú poskytované úvery, tak nedosiahneme v Španielsku hospodársky. Ja si myslím, že reformy, ktoré robí španielská vláda, že e, tieto sa robia bez nejakého presvedčenia ja si myslím, že je potrebná väčšia miera intervencií zo strany Európskej centrálnej banky aj zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o Španielsko. Čo si o tom myslíte vy? Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Lorenzo ako prvý, nech sa páči, pretože on nás musí skôr opustiť, takže máte slovo. Musím odísť o 10 minút, to myslím zvládneme. Otázka tých nerovnovách eh, v makroekonomike, keď nemôžeme kontrolovať eh, úrokové miery. Všetky krajiny, ktoré vstúpia do eurozóny, to vedia a musia sa vybaviť náležitými nástrojmi. Keď sa pozriete na Írsko, ja si viem predstaviť viacero opatrení, počnúc daňovou politikou. Napríklad v oblasti výstavby, potom regulačné nástroje, Pozrime sa na to, ako banky poskytujú úvery a tak ďalej. Členské štáty e, si ponechali tieto právomoci, takže teraz je v ich zodpovednosti konať. Ja si nemyslím, že je na mieste povedať, že nemáme nástroje sa tomu postaviť, pretože nemôžeme riadiť um, úrokové miery. Áno, toto robí Európska centrálna banka, ale členské štáty majú iné nástroje, ktoré môžu využiť um, politika a tak ďalej. Takže si myslím, že menová únia uh, ponecháva určitú suverenitu členským štátom, takže tieto ju musí náležite aplikovať. Pokiaľ ide o vaše obavy súvisiace s euroobligáciami, s týmito súhlasím. A teraz tej transakčnej dani. Pán predseda, má to trošku averziu a to z viacerých dôvodov. Poprvé, je to najlepší spôsob alokácie. Takáto daň bude účinná, je lepšie zdaňovať, nie lepšie zdaňovať zisky než transakcie, to je tá prvá otázka. A po druhé, my potrebujeme, aby banky boli rekapitalizované, aby mohli poskytovať úvery na trhu. A keď ich zdaníte, tak im časť zdrojov stiahnete, oslabujete takto tie banky, ktoré by mali naopak byť rekapitalizované, takže nie je momentálne ten správny čas využiť túto daň. Ak sa mm, na ne dohodneme, tak by sa mala uplatňovať skôr v tých dobrých časoch a nie v tých zlých, aké zažívame teraz. Vo väčšine krajín transakčná daň by neprispela predchádzaniu ďalším krízam alebo rekapitalizácii bank. Táto daň príjmy z nej by išli do rozpočtov. Takže možno, ak už budeme zdaňovať, tak by sme mali urobiť nejaký fond, aby sme, aby sme predchádzali krízam typu tej dnešnej. K sankciám to sú odkrýkajúce sa skôr Oliho, ale ja si myslím, že naozaj platí, že sankcie nepomôžu dosiahnuť rast, vytvoriť pracovné miesta a tak ďalej, ale v čom môžu pomôcť je prestať s politikami, ktoré nevedú k vytvoreniu rastu a pracovných miest. Nie sú postačujúce, ale sú potrebné, pretože v opačnom prípade niektoré krajiny môžu byť náchylné uplatňovať politiky, ktoré môžu byť bremenom alebo nejakou prekažkou pre susedov, takže pre susedné krajiny. Takže prevencia samozrejme je lepšia než potom následná terapia. Pokiaľ ide o Španielsko, situácia je podobná aj v ďalších krajinách. E, málo úverov, v niektorých krajinách e, sa zvýšil počet alebo objem úverov domácnostiam, ale situácia je stále zložitá, preto je potrebné tie banky rekapitalizovať, reštrukturalizovať. My to opakujeme už dva roky. A toto znova je v rukách národných štátov. My samozrejme môžeme eh, nejakým spôsobom to ovplyvňovať odporúčaniami, by sme takéto odporúčania už vydali, ale v konečnom dôsledku ide o kompetenciu národných orgánov. V Španielsku sa im podľa mňa celkom dobre darí, lebo tá reštrukturalizácia, ktorá tam prebieha, ide tým právnym smerom, ale, ale to nemôže predsa mm, sa odklúšniť zo dňa na deň. Oli, ďakujem tej prvej otázke týkajúcej sa makroekonomických nerovnovách a tých e, úsporných balíčkov. Túto otázku položili dvaja rečníci. Vy ste hovorili o tej nezávislej politike úvero, um, úrokových mier a o tých nerovnováhách, ako ich vyrovnať. Vy ste povedali, že členovia eurozóny sa rozhodli mať spoločnú menu, je to tak už spoločný osud, hospodársky, monetárny aj politický akt členských štátov bol na pozadí tohto vývoja. A oni teda dobrovoľne súhlasili vzdať sa suverenity v oblasti úrokovej politiky v prospech Európskej centrálnej banky, nezávislej centrálnej banky. Veľmi dobre vieme, že počas existencie hospodárskej a menovej únie, odkedy teda máme euro, že toto bol veľmi dobrý krok, ktorý sa vyplatil väčšine alebo dokonca všetkým členským štátom eurozóny. Zároveň je však potrebné pátrať po spôsoboch, ako vyrovnať tie negatívne nerovnováhy. Je tu viacero iných politík alebo indikátorov, ktoré môžu byť varovnými, ak vzniknú takéto makroekonomické nerovnováhy, bubliny v oblasti nehnuteľnosti, oslabená produktivita alebo vyššie jednotkové náklady na prácu. Ale toto bola, ako spomínam, voľba členských štátov. Dobrovoľne sa rozhodli, že budú mať jednotnú menu a že tam bude nezávislá centrálna banka Hoci to má samozrejme vplyv na aj teda vlastne schopnosť členských štátov. Pokiaľ ide o tie euroobligácie, Európska komisia navrhovala viacero typov euroobligácií. Pán Barroso minulý týždeň v, v parlamente hovoril o investičné eurobondy, toto myslím stojí za to, ak chceme dosiahnuť hospodársky rast, čo chceme. Musíme hľadať inovatívne finančné nástroje, PPP a iné inovatívne nástroje v oblasti stredných a malých a stredných podnikov na inovácie, pracovné miesta, ale tiež E, investície do veľkých infraštruktúrnych projektov. Pán Mejstad z Európskej investičnej banky nám odprezentoval k tejto otázke názor tejto inštitúcie. My veľmi úzko spolupracujeme a chceme v najbližších dvoch mesiacoch, povedzme, prísť s konkrétnymi návrhmi, teda aby sme do decembra mali takéto konkrétne návrhy, takže my naozaj aktívne, rýchlo sa snažíme tieto nápady pretaviť do reality. Pokiaľ ide o sankcie, viacerí ste sa na to pýtali. Ja si myslím, že je potrebné si uvedomiť, že potrebujeme ako fiskálnu disciplínu, tak aj štruktúrálne reformy, ktoré povedú k rastu. To sú tie investície, ktoré budú stimulovať hospodársky rast. Sankcie a ide otázku pána Feja, či je potrebná nejaká nová legislatíva alebo nie. Áno, my navrhneme novú sekundárnu legislatívu, ale nechceme zmeni- zmeniť zmluvu, meniť zmluvu. Vedome sme sa takto rozhodli, pretože vidíme, že je to naliehavé a je potrebné konať rýchlo. Potrebujeme nový systém správy hospodárskej záležitosti čo možno najskôr a preto využijeme cestu sekundárnej, novej a revidovanej sekundárnej legislatívy. A súčasťou tohto krzného balíčka bude napríklad aj návrh týkajúci sa e, využívania tohto obráteného väčšinového hlasovania. To by malo zlepšiť účinnosť sankcií a ja teda pevne verím, že v eurozóne bude dodržiavaná fiskálna disciplína. Tiež ste sa pýtali, či tu bude nejaké samostatné E, nejaký samostatný postup, pokiaľ ide o nadmerné zadlženie. My si myslíme, že to kritérium zadlženia v pakte rastu a stability e, toto kritérium stále bolo stanovené, ale nie vždy sa dodržiavalo. No a teraz, keď to rada schváli, tak chceme, aby sa to dodržiavalo, aby to bolo skutočné kritérium, aj pokiaľ ide o postup v prípade nadmerného schodku. Ja už som reagoval na tie zmeny zmluvy, povedal som, že komisia si myslí, že musíme konať rýchlo. Task Force, ktorej predsedá pán Van Rompoy, sa tým bude iste zaoberať. Máme ešte, prosím, čas? Pýta sa pán Reb. Pánovi Kigoldovi odpoviem na budúce, ak dovolíte. Len ste vravili, že sú tu nejaké nemecké podmienky vyrokované za uzavretými dverami. Povedzte mi o nich prosím viac, lebo ja som o nich nebol informovaný. Ja si myslím, že najdôležitejšie je venovať sa takýmto rozdielom v konkurencieschopnosti, ako v prípade Grécka a ďalších južných krajín. To je teda dôležité, ale zároveň je dôležité, aby krajiny, ktoré dosahujú na prebytky, aby aj tieto sa zaoberali štruktúrálnymi, štruktúrálnymi reformami, aby sa posilnil súkromný aj verejný dopyt aj v týchto krajinách. Obe tieto veci sú veľmi dôležité z hľadiska vyrovnávania makroekonomických nerovnovách. Ďakujem pekne za veľmi pertinentné otázky. Ja sa teším na ďalšie kolo tejto rozpravy o novom systéme správy hospodárskych záležitostí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Prepáč, že som tak na vás zatlačil na záver, ale jednoducho, keď sú otázky dlhé, nemôžete aj dlho žiaľ odpovedať. A čo sa týka našej diskusie, ako som už povedala, na začiatku som veľmi rada, že tu máme našich panelistov, a chcela by som to privítať aj zároveň jedných z našich podpredsedov, aby sa dal na moje miesto, keďže ja som spomínala, že musím ísť na trialóg, lebo tam sa snažíme dosiahnuť zhodu s radou, rovnako ako pri tých veciach, o ktorých tu dnes diskutujeme. Uh, Áno, my sa trošku musíme sami zorganizovať, by som vám chcela pripomenúť. To sú naši panelisti Karlo Kotarelli, potom Štefan Kolinion, ktorého poznáme veľmi dobre, a potom Andre Sapir, ktorého tiež poznáme veľmi dobre. A pán Stolojan prevezme predsedníctvo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ak dovolíte, by sme začali našimi panelistami. Chcel by som poprosiť našich rečníkov, aby hovorili maximálne 10 až 15 minút, aby sme potom mali dostatok času aj na otázky, ako aj na odpovede. Teraz dám slovo pánovi Karlovi Kotarlovi, ktorý je riaditeľom oddelenia pre fiskálne záležitosti v rámci Medzinárodného menového fondu. Áno, vieme, že kto bol váš predchodca, z času na čas zverejňuje určité dokumenty o tom, ako by sa lepšie postupovať. Som rád, že ste prišli vy dnes medzi nás. Um, Ďakujem pekne, že ste ma pozvali. Tá téma, o ktorej hovoríme, a síce zlepšenie hospodárskeho riadenia a hospodárskeho rámca v Európe, to je veľmi široká, zložitá téma, kde bolo vypracovaných mnoho návrhov, mnoho názorov a je veľmi zložité komentovať všetky návrhy. Ja sa preto zameriam na špecifickú otázku fiškálneho riadenia v eurozóne lebo podľa mňa tam tá diskusia je naliehavejšia a tam sa vyžaduje viac reforiem. Zameriam sa na dve hlavné otázky. Kde je chyba v súčasnom systéme a rámci? A druhá otázka, čo môžeme s tým spraviť? Dovolte, aby som začal tou prvou otázkou. Kde je chyba v tej aktuálnej fiskálnej politike a pri hospodárskom riadení? je nutné si uvedomiť, že už od začiatku sa vravelo, že je to veľmi zložitá vec. Pred 20 rokmi sa začala diskusia, identifikovali sa dve potreby. Na jednej strane tu išlo o dostatočnú flexibilitu, ako ju zabezpečiť, tú flexibilitu pre fiskálne politiky. Tým, ako sa monetárna politika dostala na európsku úroveň, fiskálna politika sa stala hlavným nástrojom, ako bolo možné riešiť určité šoky v jednotlivých štátoch. Na druhej strane sa identifikovala potreba spoločných štandardov. Tieto štandardy mali byť podľa mňa niečo najvyššie. Tu išlo fiskálnu zodpovednosť každého štátu. Od začiatku bolo jasné, že tie fiskálne problémy a fiskálna kríza v jednom štáte bez hľadu na jeho veľkosť by spôsobili určitú šokovú vlnu v celej únii Jednoducho každý zo štátov je príliš dôležité na to, aby skrachoval. Tu sú dôležité témy ako morálne riziko a tak ďalej, takže dôležité je mať rozumnú fiskálnu politiku pre každý štát. Ten posledný vývoj v súvislosti s Gréckom ukázal, aké silné sú tieto vlny, tieto šokové vlny. Grécka kríza sa udiala položme si otázku, kde bola chyba. Sú tu tri také nedostatky, ktoré sa týkajú európskeho fiskálneho rámca. Prvý z nich je taká prevencia, kde je dôležité zabezpečiť vyvážené rozpočty v rámci hospodárskych cyklov toto, toto nefungovalo, toto sa dokonca ignorovalo. Súvisí to s tým, že tam neboli záväzné legálne e, právne nástroje, na, ktoré sa týkali dodržiavania strednobých cieľov a preto sa neznižovali dlhy na uspokojivú úroveň. Toto vedlo k tomu, že sa nevybudovali dostatočné rezervy v rámci dobrých časov a takto vzniklo vlastne, vznikli vlastne dopady krízie v fiskálnej oblasti. Druhý nedostatok bol, že aj keď bolo možné konať, keďže štáty prekračovali tú maximálnu hranicu 3%, žiadne kroky sa nevykonali. Toto je otázka vymáhania a konania pre nadmerné deficity. Tu boli určité politické úvahy a zodpovednosť spolu nesie aj rada. Potom, potom tu vznikla kríza na konci roku 2009. kde sa zistilo, že je veľmi ťažké vymáhať tie pravidlá a že vlastne je to zložité aj so sankciami. Reforma paktu rastu a stability sa neozaoberala možnosťou vymáhania, skôr tu išlo o posilnenie flexibility v prípade nadmerných dlhov. Tretí nedostatok v rámci fiškálneho rámca EÚ bol nedostatok krízového manažmentu a možností riešenia. Teraz sa tu vytvoril stabilizačný fond, ktorý vlastne tento problém čiastočne vyriešil. Ja by som sa teraz chcel zamerať na dva zvyšné problémy. Je to otázka vymáhania a potom problém posilňa prevencie v rámci súčasného fiškálneho rámca. Tieto dve veci, prevencia a vymáhanie, sú vzájomne prepojené a jeden z problémov prevencie a vymáhanie bol, bol nedostatočný počet nástrojov. Dovolte, aby som začal vymáhaním. aby to pôsobilo do, dôveryhodne, samozrejme to je dôležité, to je zložité. A preto je dôležité vykonať reformy fiskálneho riadenia EÚ. Keď hovorím o vymáhaní, ja tým myslím rozhodnutie o tom, že jednoducho je to nie niekde nadmerný dlh, dlh a potom tam musia byť nejaké sankcie, ktoré s tým súvisia. To, čo je kľúčové v tejto oblasti, je otázka, kto by mal nie zodpovednosť za tieto rozhodnutia. Cieľom by malo jasne byť, aby sme predchádzali politickému vyjednávaniu, ktoré sa udialo v roku 2003-2005, ktoré potom viedli k paralýze celého fiškálneho rámca. Podľa môjho názoru, na to, aby sme dosiahli cieľ tejto oblasti, je dôležité, aby rada ustúpila a poskytla viac zodpovednosti tejto oblasti komisii alebo nejakému nezávislému orgánu, ktorý by sa mohol vytvoriť na tieto účely. Samozrejme, rada by mohla to riešiť prostredníctvom iných možností ako hlasovanie jednohlasne alebo kvalifikovanou väčšinou. Toto sú otázky kľúčových reforiem. Je možné sa myšľať ďalšími reformami, ktoré by súviseli s sankciami. Aktuálny systém zahrňajú určité sankcie pre štáty, ktoré majú veľké dlhy. Bolo by napríklad možné omeškané, vyžadovať omeškané platby pri sankciách. Čo sa týka podpory prevencie, ja si myslím, že by tam mal byť prístup v rámci troch pilierov. Prvý pilier by znamenal záväzné právne nástroje ktoré by priviedli štát k tomu, aby mali v rámci hospodárskeho cyklu vyvážený rozpočet. Samozrejme sú tu rozličné spôsoby, ako je možné toto riešiť. Prečo by sme tu mali mať nejaké stimuly alebo, alebo sankcie, ktoré by súviseli s prevenciou? Toto by sa uplatnilo ešte pred tými, predtým, ako by sa dosiahli tie 3% ako maximálne hodnoty. Tu ide o to, že samozrejme vieme, že je tu určitý arzenál záväzných nástrojov, ktoré je možné uplatniť ešte predtým, ako dlh prekročí referenčnú hodnotu. Jedna z možností, a podľa mňa to je dobrá myšlienka na zamyslenie, začať konanie kvôli nadmernému deficitu, keď sa prekročí 60% a tá hodnota neklesá rýchlo. V zásade malo byť možné zmeniť aj tú referenčnú hodnotu výšku 3%, napríklad tým, že by sa zadefinoval, definovalo to, aby deficit odpovedal vyváženému rozpočtu a to museli pracovať služby komisia. Viem, že by si to vyžadovalo jednohlasné rozhodnutie všetkých členských štátov. Potom je tu druhý pilier, kde ide o prevenciu a dohľad. Ide tu o posilnenie prevencie, čím by sme rozšírili záber pre tzv. meké nástroje. Tu ide o národné fiškálne politiky. A podľa mňa toto je tá myšlienka za tým európskym semestrom. To je podľa mňa dobrý krok vpred, a umožní to európskym inštitúciám zohrávať dôležitejšiu úlohu aj na národnej úrovni pri formovaní fiskálnej politiky. Tretí pilier, ten je ten mal taký pozbudzujúci a mal by podporovať fiškálne pravidla národnej úrovni. Dôležité je, os- je si osvojiť tieto pravidlá aj na európskej úrovni. A ja si myslím, že toto je určitý záväzok, ktorý vyplýva z protokolu zmluvy. Mohlo by to byť záväzné pre všetkých, všetky členské štáty eurozóny. Si myslím, že teraz je taký dobrý čas pre takúto reformu, potom ako sa zavedli nové fiskálne pravidlá v Nemecku, a diskutuje sa o tom v niektorých štátoch. Dosiahol sa veľký pokrok vo Francúzsku. Tam by sa mohol tiež na národnej úrovni zaviesť nový fiskálny rámec. Ešte jedna pripomienka na záver. Ja som sa intenzívne zaoberal sankciami a určitými záväznými obmedzeniami. Neviem, či by sme nemali hovoriť aj o zavedení určitých stimulov, ktoré by sa týkali tzv. dobrého správania. Jedna z možností by bola napríklad toho, že by sa na centrálnej úrovni EÚ spojili určité sily, určité zdroje, ktoré by mohli využívať štáty, ktoré by sa tzv. správali dobre boli tu veľké možnosti, mohli, mohlo by tam ísť časť DPH alebo časť sa tzv. dane z CO2. Samozrejme, tie detaily boli veľmi zložité, ale to je určite myšlienka, ktorá by stála za úvahu. Ďakujem pekne nášmu panelistovi a teraz dávam slovo pánovi Štefanovi Koliňonovi, profesorovi ekonomie na škole Svetej Anny e, v spisy. Ďakujem pekne. Diskusie o reforme ekonomickej správy a riadenia sú momentálne veľmi mm, také búrlivé a mnohé diskusie a návrhy komisie a Európskej centrálnej banky e, možno v menšej miere z parlamentu, ale celkom iste to, čo prichádza z členských krajín, ako napríklad francúzsko-nemecké vyhlásenia, sa zaoberajú hlavne technickými otázkami, diskutujú sa nové nástroje, ale v podstate je to taký technokratický projekt, medzi byrokratmi o tom, ako sa lepšie navzájom kontrolovať. Podľa mňa tieto diskusie sú užitočné, pretože dobré nástroje potrebujeme, ale chýba tam tá zásadná otázka. Poprvýkrát, keď e, taká veľká inštitúcia hovorila alebo sa zmieňovala o tom, e, to bolo, keď som počul teraz pána Kotareliho. Je to otázka toho, že tu nie sú záväzné právne nástroje dosiahnuť cieľ. Alebo, aby som hovoril otvorene, otázkou je, ako skupina členských krajín môže povedať nejakej členskej krajine, čo robiť v prípadne, že sa že sa rozhodne robiť niečo iné, ako je teda môže diktovať podmienky. Uh, Čiže potrebujeme odpoveď na túto otázku. Legitímnosť je dôležitá, záväzné postupy sú dôležité, ale môžu fungovať jedine vtedy, ak, je tu, ak sú legitímne. Európa trpí zlými politickými výsledkami. Keď Tony Blair prišiel do parlamentu, tak povedal, že E, vieme, čo robiť a všetci nám k tomu budú blahoželať, keď sa nám to podarí, ale vidíme, že to, to, to podstatné sa neurobilo, politicky sme neúspeli a uškodilo to európskym občanom. Vlády a politici nerobia to, čo od nich občania chcú a tieto dve veci podkopávajú dôveryhodnosť európskej integrácie dobrú správu spoločných statkov, ktoré patria všetkým európskym občanom. Politická odpoveď našej inštitúcie je, že potrebujeme lepšiu koordináciu. Ale lepšia koordinácia znamená tiež legitimnosť tohto procesu. A jediné miesto v európskom modeli, kde odkiaľ legitimnosť pochádza, je Európsky parlament. Je teda legitimnosť daná európskymi občanmi. Myslím si, že je úplne nemiestne myslieť si, že môžeme posilniť nástroj dohľadu bez účasti Európskeho parlamentu na kontrole tejto politike na európskej úrovni. A to je vaša úloha. Nemusíme preto zmeniť Lisabonskú zmluvu. V zmluve je dobrý nástroj, článok 294, e, bežný legislatívny postup, ktorý umožňuje spolurozhodovanie v návrhoch Európskej komisie a schválenie Rady a parlamentu. Toto je taká diaľnica smerom k demokratickej kontrole v Európe a k demokratickej legitímnosti záväznou legislatívou. V mojom dokumente pre váš výbor som opísal podrobne všetky detaily a v druhej časti som hovoril o tom, ako tieto veci, také všeobecné princípy, môžu byť e, implementované do konkrétnej politiky. Konkurencieschopnosť, nerovnováha, fiskálna politika je koordinácia a riešenie kríz. Budem stručný. prvý, Prvý bod, schopnosť. Veľmi takým zmetočný dojem. Bol o ňom napísaný taký známy článok. A na nešťastie teraz v Európe sa stále viacej sústreďujeme na nerovnováhu bežného účtu, ako keby toto bolo zásadným problémom. To je nesprávne. Môže byť dobrá nerovnováha bežného účtu a zlá dobrá by bola dôsledkom e, dobiehania rastu, ekonomického rastu, dynamiky a zlá je vtedy, keď je to spojené so stratou konkurencieschopnosti a podobne. A ďalší dôležitý prvok v konkurencieschopnosti a v nerovnováhe je jednotková cena práce, ktorá závisí od e, mzdového vyjednávania a vývoja produktivity. A politika, ktorá ovplyvňuje tieto prvky, je tiež dôležitá. Toto bolo doteraz tabu medzi politikmi v Európskej únii. V, v 99. makroekonomická politika začala s dialogom s účasťou európskych sociálnych partnerov v dialógu s Centrálnou bankou a s fiškálnymi orgánmi. Toto bol skrytý nástroj koordinácie, o ktorom nikto nevedel, čo robí. A princípy, ktoré sa tam diskutovali, nikdy nevyústili do konkrétneho vyjednávania o mzdách. Moja štúdia ukazuje, že juh Európy sa sústreďuje viac na neobchodovateľné sektory v, vo vyjednávaní o mzdách a sever skôr na tie obchodovateľné čo by bolo dôležité. Musíme otvoriť túto diskusiu a vytvoriť transparentnosť v Európe tak, aby vyjednávači a politická diskusia, médiá začali zvažovať alebo považovať vyjednávanie o mzdách za spoločnú vec. Transparentnosť eh, je prvorada a preto som navrhol, aby makroekonomický dialog vychádzal z rady cez Európsky parlament, diskusie, ktoré máte v tomto výbore, predtým, ako je vypočutie z, vaše vypočutie predsedu e Európskej centrálnej banky. Po druhé, pokiaľ ide o fiskálnu politiku, je tu jasná potreba väčšej koordinácie, ale táto koordinácia sa musí, musí byť kombinovaná kombináciou prísnosti a pružnosti. Ako to urobiť? Um, pán Binismágy povedal, že tu nie je jednotný jeden rozpočet v Európe a má pravdu. Mm, nikto to ani nechce ale 40 až 45 HDP v Európe sa vynakladá vládami e, členských krajín a je to dobré, pretože toto je alokácia verejných statkov e, do národných preferencií e, pre národné záujmy. Avšak sú tu externality, ako sme mohli vidieť, ktoré sú výsledkom týchto alokácií, pretože špecifické členské krajiny realizujú politiku, ktorá má vplyv na iné krajiny. A preto je dôležité internalizovať tieto externality a definovať agregovanú fiškálnu politickú pozíciu pre eurozónu, pretože toto je najnaliehavejšie v tejto oblasti. Definovanie tejto, tejto agregovanej e, pozície sa musí implementovať. E, ako to zaručiť? Ja som predložil konkrétne návrhy pre váš výbor a podstata je e, v transformovaní súčasných postupov do zákona o makroekonomických pravidlách nie je to vôbec až také nové. Francúzsky rozpočet je založený na, takejto, na takomto zákone o makroekonomickej politike a potom je tam arbitráž medzi rozličnými e, ministerstvami a podobne. A v Taliansku je DBF, e, čo je makroekonomický politický nástroj. Hm, ja navrhujem, aby tento makroekonomický rámcový zákon umožnil toho, aby agregovaný deficit pre eurozónu sa mohol zrealizovať a potom by sa dalo povolenie príslušným e, orgánom a členským krajinám podľa HDP, ale to sa dá zmeniť, napríklad e, menej tým, ktorí majú vyššiu úroveň dlhu, viac tým, ktorí majú menšiu úroveň dlhu a podobne. Takže jednotlivé členské krajiny sú v podstate potom schopné požičať si podľa týchto súm. A tieto povolenia sú transferovateľné, teda prenositeľné, dávajú práva. Jedna krajina platí pre druhú, ale právo požičať je prenosné. Alexandra Kasela povedala, že by mali byť obchodovateľné deficitné povolenky na deficit. Um, tak ako je to v prípade emisí, ale krajiny, ktoré sú chci požičať viac ako majú povolenie, to môžu urobiť, ak dostanú povolenia od inej krajiny, ktoré si nechcú požičať až tak veľa, ale agregát európskeho fiskálneho deficitu sa zachová, dodrží v súlade s obchodnými cyklami, ekonomickou klímou a podobne. A toto po tretie vedie k nástrojom na implementáciu. Ak máte povolenku na požičanie, môžete vydávať zákony, ktoré hovoria, že banky a finančné inštitúcie môžu dávať peniaze verejným orgánom jedine vtedy, ak tieto sú schopné predložiť povolenku na požičku. A následne na to, ak vláda nemá žiadne povolenky, tak si nemôže požičať peniaze. Toto je jednoduchý spôsob, ako decentralizovať implementáciu fiskálnych e, limitov, ktoré sú nevyhnutné a zároveň umožniť určitú pružnosť. Tiež to zvyšuje demokratickú legitímnosť, pretože to vychádza z rámcového zákona, ktoré má plnú demokratickú legitimnosť z Rady a parlamentu. Tretí prvok, riadenie kríz, to poviem veľmi stručne. Už predtým som spomínal e, tú myšlienku vydávania unijných bondov, ale je tu dôležitá časť, e, ktorú prináša Európska centrálna banka. E, Samozrejme, že všetky inštitúcie e, sa toho dotýkajú. Ide o otázku morálneho rizika a k tomu by som chcel e, povedať niečo principiálne. Morálne riziko je je vlastne kombinácia pravidel a nezávislých hráčov. Ak niekto môže anticipovať to, čo môžu urobiť ostatní a snažiť sa to obísť, e, tak celá Podstata alebo dôvod e, ekonomickej vlády je, že vláda koná e, nielen podľa pravidiel, ale niekedy e, aj samostatne. A ak máme demokratickú vládu pre ekonomické otázky, ktorá má plnú legitímnosť z demokratického procesu, je schválená radou a parlamentom, tak sa môžeme vyhnúť morálnemu riziku a je to veľký krok vpred. Komisia tieto opatrenia môže prijať e, z podľadanej situácie a má takú voľnejšiu ruku. Je to proste taká menšia demokratická revolúcia vyplývajúca z kontextu Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Teraz by som rád dal slovo pánovi André Sapirovi, ktorý v Brugeli vyučuje ekonomiku. Ďakujem pekne, naozaj veľa vďaka. Z prezentácie vyplynie, že mám rovnaké názory ako predrečníci. Ale ak dovolíte, rád by som ešte tomu doplnil takú moju špecifickú príchuť k tejto diskusii o legitimite, ktorá podľa môjho názoru má obrovský význam. Takže Ako sa môžeme ponaučiť z krízy, pokiaľ ide o spravovanie? Ide o ponaučenia týkajúce sa prevencie, riadenia a riešenia kríz. Ja sa zameriam hlavne na tú prevenciu, ale ak mi to čas dovolí, tak by som na záver povedal niečo aj k riešeniu kríz. Čím by som začal? Najlepšie tou prevenciou systémom dohľadu. Pre mňa tým hlavným ponaučením z krízy je nasledovné. Áno, boli tu nedostatky, nedostatky v disciplíne aj v dohľade. Nedostatky sa nevyskytli iba na národnej úrovni. ale aj na úrovni eurozóny. A paradoxné je, že na národnej úrovni chýbalo také nejaké osvojenie si toho, čo obsahuje rámec EÚ. To sa opakuje pravidelne. Ministri majú schôdky v Bruseli, taktiež sa stretávajú v rámci euroskupiny, potom v Ekofine a na tejto úrovni sa veci prediskutujú, ale potom nepretečú až na tú národnú úroveň. Je tu viacero dôvodov, ktoré to spôsobujú. Ale musíme sa zhodnúť v tom, že rámec, ktorý poskytuje EÚ, mám na mysli hlavne pakt rastu a stability, že tento rámec a tento pakt, a o tom sa ešte bude diskutovať, že aj tieto vykazujú veľké nedostatky. To v tom zmysle, že tie jednotlivé členské štáty majú sami dať do poriadku svoje financie. Keď sa pozrieme na situáciu od krajiny k Ukrajine, hlavne keď sa budeme venovať eurozóne, inštitúciám EÚ sa nepodarilo zvoliť taký prístup k dohľadu jednotlivých krajín prostredníctvom skúmania, hodnotenia situácie pre eurozónu ako celok. krajiny ktoré sa nesprávali, ako sa mali. Tieto vytvárajú negatívne externality pre eurozónu ako takú. To platí. Ale zaujímavé je to, že v procese dohľadu toto nikdy nebolo predmetom diskusie. Neustále sa hovorilo o tom, že krajiny musia plniť pravidlá, ktoré sú stanovené v rámci eurozóny. A vždy sa kontrolovalo len splňanie tých kondícií, tých podmienok, ale nevnímalo sa to v kontexte nejakej spoločnej eurozóny. Ja si na základe uvedeného myslím, že teraz je na mieste viac dohľadu, určite nemenej, ale hlavne potrebujeme iný typ dohľadu Mali by sme zaviesť európsky systém dohľadu. Ja síce súhlasím s Európskou centrálnou bankou, s jej návrhmi. Pán Kotarelli tiež podporil tieto prístupy a mnohí ďalší, teda že je potrebný rámec na národnej úrovni. Ale pokiaľ ide o národné fiskálne pravidlá, alebo pokiaľ ide o národné fiskálne orgány, toto by mohlo byť predmetom diskusie. Tie orgány samozrejme musia byť, sa zaoberať kontrolou pravidiel. Takže áno, ja som za nezávislé fiskálne orgány, ale myslím si a súhlasím, že potrebujeme aj jeden nezávislý orgán na úrovni eurozóny alebo teda Európskeho spoločenstva. No a, a tento jeden centrálny orgán v spolupráci s tými národnými musia spoločne predstavovať určitý európsky systém dohľadu. Takže keby sa nám podarilo takýto systém vybudovať, a ja vám o chvíľu poviem, ako si ho predstavujem, keby tento systém dohľadu existoval, keby sa sústreďoval na zachovanie toho spoločného dobra Európskej únie, eurozóny, takže by to nebol iba dohľad z hľadiska jednotlivých krajín, ale zaoberal by sa aj tým, čo správanie konkrétnej krajiny spôsobuje tomu verejnému dobru, teda celej eurozóne. Takže toto by bol naozaj legitímny dohľad. O tomto je podľa mňa legitimnosť ja to možno vnímam trošku ináč, ide o legitimnosť, ktorá by vychádzala z toho, že by dohľad bol zameraný na zachovanie toho spoločného dobra s pomocou toho systému dohľadu, ktorý by pozostával z národných nezávislých orgánov a z orgánu e, v rámci e, komisie. A čiže by toto bolo nezávislé. Úloha národných orgánov, si myslím, je oveľa jednoduchšia. Ale pozrime sa na úlohu tej komisie, pozrime sa na úlohu európskych inštitúcií. Samozrejme, že Euroskupina zahráva dôležitú úlohu a Európsky parlament už ani nehovorím. Takže centrálnym prvkom v tejto legitimnosti eh, by bola kvalita dohľadu. Toto je na prvom mieste, keď ten dohľad nebude kvalitný, ak nebude uznávať výzvy, pre ktorými stojí eurozóna, toto je tá dobrá kvalita a ak táto kvalita nebude daná, tak nebude ani legitimnosť. Ale najskôr musíme uznať jednu bolestivú vec, mnohí z nás si to uvedomujú, že problémy, ktoré nastali na jar, že tieto problémy nespôsobilo hlavne zlé správa jednotlivých štátov. Áno, aj, ale nie, v, nie je to ten hlavný faktor. Grécko je osobitný prípad, to uznávam, ale ja osobne nesúhlasím s tým, že Írsko, Portugalsko, Španielsko, toto sú krajiny, ktoré e, vytvorili túto krízu eurozóny. Keby Grécko bolo jedinou problémovou krajinou na jar, tak by sme nemali dočinenia s takou krízou, akú máme teraz. Takže keď dnes hovoríme o sankciách, keď sme boli, bývali, mali sankcie, tak tie problémy by vôbec neboli vznikli. Ale toto je zjednodušené. V takomto prípade sa nadmerne zaoberáme správaním jednotlivých krajín bez toho, že by sme toto správanie vnímali v rámci eurozóny. To že kde boli tie nedostatky? Nedostatky boli v dohľade eurozóny, nie v dohľade jednotlivých členských štátov. In the surveillance of the euro area. Išlo o dohľad eurozóny. Na to, pod to spadá aj Nemecko. Ale nemôžeme hodnotiť Španielsko odtrhnutie od Nemecka. Ja netvrdím, že Španielsko je za všetko odpovedné, alebo Nemecko. Je to eurozóna, ktorá to spôsobila. Toto sa vám snažím povedať. A ja si myslím, že dohľad musí toto uznať. Musí uznať zloženie a tie jednotlivé faktory, ktoré stoja pred eurozónou a to sa potom pretavuje na národnej úrovni, ale nemôžeme ten dohľad koncentrovať na jednotlivé členské štáty, ako zmysle nejaké abstrakcie, ako by nepatrili k tejto eurozóny. Proste je potrebné ich vnímať v kontexte eurozóny. Takže toto je ten rámec, ktorý ja navrhujem, aby sme si vytvorili katalóg vecí, ktoré majú vplyv na eurozónu a potom sa môžeme obrátiť na jednotlivé štáty. Toto by podľa mňa bola tá legitimnosť systému dohľadu eurozóny pre jej spoločné dobro. Takže z tohto dôvodu ja som v princípe proti sankciám. Sankcie sú jednoduché. Poviete, tento a tento neposluchal, ale je potrebné, aby sme každý prijali svoj diel viny. Pretože systém zlyhal, nefungoval tak, ako mal. To si musíme uvedomiť. A tie sankcie stále máme pocit, no už keby tu boli bývali sankcie, keby sme boli prísnejší, tak by sme nemali problém. Dobre, Grécko nechám stranou. Časť gréckého problému, tej by sa bolo dalo prejsť. Ale môžeme teraz retrospektívne povedať, že Španielsko sa nespravalo podľa pravidel. Môžeme teraz povedať, že pravidla nesplňalo ani Írsko? Nie. Takže nemilme sa tu. tohto dôvodu nie som za sankcie. Je to z intelektuálneho hľadiska príliš jednoduché. Ale mám ešte aj ďalší dôvod a ten veľmi úzko súvisí s následovným. Áno, dosahujeme pokrok, pokiaľ ide o kvalitu dohľadu, aspoň teda v diskusiách dosahujeme takýto pokrok a smerujeme k takému inteligentnejšiemu dohľadu. O čo tu ide? z fiskálneho hľadiska je potrebné sústreďovať sa na udržateľnosť. Po druhé, musíme rozšíriť hospodársky dohľad nad rámec fiskálnej oblasti, teda na ďalšie oblasti. Konkurencie, schopnosť. Štefan to pred chvíľou povedal, ako náhle začneme hovoriť o tom, o čom hovorí treba, o širších hospodárskych súvislostiach, o fiškálnej udržateľnosti, o konkurencie schopnosti. Ja sa vám musím s niečím priznať ako ekonóm. Nemám nástroje, aby som presne rozhodol o tom, čo krajiny smú a nesmú robiť. Ja to nedokážem. Napríklad pozrieme sa na deficit bežného účtu. Keď sa ma spýtate na konkurencieschopnosť, aká kon- konkurencieschopnosť? Čo ja vám viem povedať, koľko percent deficitu je už veľa? A koľko percent treba sankciovať, sankcionovať? Ako rozhodca na futbalovom ihrisku? Alebo štátna pomoc? tam môžeme potom hovoriť o rovnakých podmienkach, ale môžeme hovoriť o rovnakých podmienkach v prípade konkurencie schopnosti? Dá sa to? countries that current account surpluses, some countries that current account deficit. What should... Niektoré krajiny majú plus v rozpočte, niektoré majú minus. Ale aké je to kritérium? Plus 3, minus 3, plus 4, minus 4? Takže my musíme inteligentným spôsobom zhodnotiť problémy existujúce v systéme. Áno, takéto problémy existujú a na tieto problémy nás je potrebné upozorniť a zodpovednosť musí mať morálna autorita, Legitímna morálna autorita a tá legitimita tu vychádza z kvality hodnotenia. Eurozóna stojí pred problémami a tieto problémy je potrebné vyriešiť. Ale tieto problémy sa nevyriešia, keď zavedieme sankcie. Musíme uznať, je ten vzťah, zásadný vzťah. Buď to budú veľmi e, jednoduché pravidlá, 3% deficit, pokiaľ je obežný účet. The, uh, for the, for the public account deficit 3% for the current account. The 3%. Každé do 3%, to je také pekné číslo, takéto pravidlo by sme mohli zaviesť. A toto nie je veľmi inteligentný systém, nie je veľmi sofistikovaný. A keď sa to nedrží, tak sankcie. Ja si to neželám, ale v takomto prípade, v prípade jednoduchých pravidel si sankcie viem predstaviť. Pakt stability, na ňom je výborné to, že tie čísla sú jednoduché to je pekné, že máme číslo, teraz toto budeme na ňom budeme trvať, to budeme presadzovať. Ja to rešpektujem, nie, že by som s tým súhlasila, súhlasila ale rešpektujem to. Toto je krátka koherentný náhľad, buď 3% áno, keď nie, tak sankcie. Ale keď chceme naozaj zhodnotiť situáciu, ktorá je komplexnejšia, tak musíme hodnotiť fiskálnu udržateľnosť. Alebo to by sa ešte dalo, ale v prípade konkurencie schopnosti, aké čísla tam môžeme predložiť? Myslím, že ani MMF to nedokáže povedať, že keď takéto čísla nesahujete, tak um, vás budeme sankcionovať. Takže buď to jednoduchý, neveľmi inteligentný systém dohľadu a sankcie, alebo inteligentnejší systém také širšie povahy, ale v takom prípade tu musí byť taký nejaký rozhodca, ktorý vyťahne tú červenú kartu, to je tá morálna autorita, ktorá musí byť nezávislá, aby mohla hodnotiť. A táto morálna autorita povie, už tu je problém eurozóny, tieto a tieto krajiny ho majú a takéto, takéto bude riešenie. Nemôžeme to robiť od krajiny ku krajine. Začať hodnotením eurozóny. Ak to nespravíme, takto pôjde tak ako doposiaľ. Len budeme pridávať kritéria, ďalšie kritéria. Už vravia mi, že už je na čase skončiť. Uh, thank you very much. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne profesorovi Sapirovi. A teraz otváram priestor poslancom, účastníkom rozpravy. Pán Lambertis ako prvý požiadal slovo, takže nech sa páči. Uh, Ďakujem, ja by som chcel adresovať môj komentár na pána Sapíra. Mňa zaujalo to, čo ste vraveli. Vy ste hovorili, že sa nemôžeme pozrieť iba na jeden štát. Musíme si pozrieť na štáty prepojené s celou oblasťou. Myslím si, že je to na mieste, ale ja by som spomenul ešte jeden príklad – štáty ako napríklad Írsko alebo Španielsko, keď oni majú určité fiskálne politiky, a tu myslím daňové politiky, ktoré ohrozujú ich samých, lebo spôsobujú bubliny a ktoré ohrozujú aj ďalšie štáty, ohrozujú konkurenceschopnosť a vlastne využijú kapitál na nezmyselné ciele, tak si myslím, že áno, v tom potom máte pravdu, v tom vašom prístupe musíme si povedať, že potom to vedie k tomu, že jednotlivé štáty nekonajú správnym spôsobom. A ja keď som videl, že Grécko vynakladalo 3 až 4 HDP, nie rozpočtu na obranu, tak tu vidíme niečo absolútne nezdravé. Keď si pozriete potom fiskálnu politiku Írska alebo Španielska, alebo daňové raje, ktoré využívajú niektoré štáty, ako napríklad aj moja krajina pôvodu Belgicko, Áno, my sme tiež boli daňovým rajom do určitej miery. Máme tu istý problém a myslím si, že musíme tu mať určitý systém sankcií. Musí tu byť určitá hrozba konsekvencií. Teraz je to určitá sloboda. Belgicko chce niečo spraviť so svojím daňovým systémom, ktorý napríklad oberá Švédsko o daňové príjmy, tak treba to spraviť. Áno, potom je to problém, Kým nebudeme mať európske riadenie alebo európsku vládu, ktorá bude zodpovedná voči európskym občanom, čo dnes nemáme, tak stále to budeme mať iba národné vlády. A národné vlády, oni sú zodpovedné voči svojim voličom a samozrejme sa budú snažiť konať pozitívne pre nich. Ja nemám nič proti tomu, že oni využívajú Brusel ako takého zlého policajta jednoducho potom môžu povedať svojim ľuďom, no chcel, chcel by som byť voči vám dobrý, ale nemôžem, lebo Brusel ma tlačí, máme to je dobré, mm, nevytvára to dobrý obraz o Európe, ale možno, že to musíme spraviť. To by som chcel povedať, čo sa týka sankcií, v tom, čo sa týka legitímnosti. To, ako ste to prezentovali, že tá legitímnosť a dohľad, áno, bola tam určitá technokratická definícia. Legitimita podľa mňa pochádza od ľudí, toto je pre mňa absolútny základ, možno som staromodný a ja si myslím, že niekedy nastane čas, kedy my, e, komisia, alebo komisia bude musieť sa zodpovedať občanom. Bez ohľadu na to, či to je, či nariadenia sú alebo riadenie, alebo dohľad je dobrý, alebo zlý z technického hľadiska. Uh, uh, Ďakujem pekne. Teraz pán Domeniči. A potom poprosím panelistu o odpoveď. Eh, Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za mnohé body, ktoré ste predniesli a týkalo sa to napríklad demokratickej legitimity. Spomínali ste viaceré príklady a ja mám určité pochybnosti, či komisia je porovnateľná s rozhodcom, ale to je skôr taký môj osobný názor. A chcel by som vám položiť jednoduchú otázku. Týka sa to mojej krajiny. Existuje ten talianský návrh, ktorý sa týka posudzovania dlhov jednotlivých štátov. A tam by sa posudzovalo kvalitatívne a kvalitatívne e, parametre zadlženia štátov, ako aj fyzický osôb. Aký je váš názor na to? Áno, ďakujem pekne, nech sa páči, zodpovedajte tieto otázky. Okay, I will, uh, will start briefly with this uh, question. And... Začnem teda týmito otázkami a potom nechám priestor aj ostatným panelistom. Čo sa týka tých verejných dlhoch v porovnaní s uh, dlhmi súkromných osôb, myslím si, že to je tiež dôležitá téma, zadlženie fyzických osôb. Spomeniem príklad, ak ja mám auto, ktoré dostane defekt, ak mám dva defekty, tak to je ešte horšie ako jedno. Samozrejme, musím riešiť tieto problémy. Dôležité je riešiť obidva problémy naraz. To znamená, keď to preniesie náš príkaz zadlženie fyzických osob ako aj štátov. Toto je teda veľmi zaujímavá debata o sankciách. Ja som nechcel tak hovoriť o nejakých finančných sankciách. Neskôr išlo o nejaké dopady alebo otázky zodpovednosti štátov. Nesieme zabúdať na to, že deficit eurozóny, keď sa porovná s inými regiónmi sveta, tak u nás, to nie, u nás to nie je vôbec také zlé. U nás to zadlženie 6,8% HDP, to je polovica z toho, aký je deficit v USA, verejné zadlženie, keď si pozrieme všetkých indi, všetky indikátory, celková výška dlhov a tak ďalej, vstúpajúce do najbližších 5 rokoch, ten deficit eurozóny, tak tie, situá- tie čísla sú podstatne lepšie ako v USA, ako v Japonsku. Napriek tomu finančné trhy sú znepokojené, Pozrime si priemernú rokovú sadzbu v eurozóne, tá je vyššia ako v Japonsku alebo v USA. Dôležité je to zloženie a situácia jednotlivých štátov. Možno, že je to také zjednodušené prezentovanie, ale myslím si, že je tam určitá logika Dôležitá je otázka zodpovednosti v každom živote. Zostanem pri našom aute. Ak mám auto a je tam maximálna rýchlosť, môže tam byť aj systém monitoringu, môže tam byť radary, môže tam byť nejaký systém výstrahy, ale ak nikto mi nedá pokutu, ak prekročím maximálnu rýchlosť, tak je tam riziko, že ľudia budú prekračovať maximálnu rýchlosť. Myslím si, že tá maximálna hranica 3%, to je určite dobrý prístup, ale tu ide o to, že buď máme teda veľmi jednoduchý systém, alebo musíte mať niečo, čo, je, čo funguje úplne ináč. A dôležité je mať aj konsekvencie, ak sa nedodržiavate, ak sa nedržíte pravidel. Keď sa pozrieme do roku 2003, vidíme, že táto otázka je veľmi dôležitá. Ďakujem, nech sa páči ďalej. Možno, čo sa týka otázky to z tej štruktúry verejných výdavkov a štruktúry deficitu. Ja chápem, prečo talianská vláda prišla s takýmto návrhom. Na nešťastie oni, sa, oni chcú zoslabiť tie, tie obavy, tie kritéria. Skutočnosťou je, že nevieme, aké je zloženie verejných výdavkov a ako to ovplyvňuje hospodársky rast alebo hospodársky výkon. Aj keď si myslím, že je to možno dobrá myšlienka, ale z praktického hľadiska je to, to nám to nejako nepomôže. Ja chápem, že sú za tým určité politické úvahy. Čo sa týka verejného zadlženia, zadlženia fyzických osôb, Myslím si, že môže tam byť určit, určitá komplementarita. Pozrieme si Japonsko. Tam sa vykonalo veľa práce v rámci tej dlhej japonskej krízy, ktorá, ktorá bola prepojená s e, vysokým zadlžením. Japonská vláda si požičiavala peniaze, zatiaľ čo súkromný sektor a domácnosti splácali svoje dlhy. A to bola jediná vec, ktorá vlastne zachránila Japonsko. Možno, že je to situácia, ktorá nie je tak odlišná, aj keď tie dimenzie sú samozrejme iné, keď to porovnáme s Európou. Toto vedie k dôležitej otázke, a síce, že máme tu domnienku, že máme tu správnu politiku. Ale skutočne nevieme, že ako to je. Myslím si, že je to v protiklade s tým, že keď sa hovorí, že na jednej strane to má byť nezávislý fiskálny orgán, má tam byť systém, ktorý je nezávislý, ale nezávislý od čoho? Čo, čo vieme, čo sme videli, čo zažívame každý deň v Európe, je to, že nezávislé orgány sú také vzdialené. Oni sú ovplyvňované čiastočnými záujmami. Sú tam ekonomické inštitucionálne záujmy. Ale nevieme tú správnu odpoveď. Bol tam, možno, že by to mal byť konsenzus z Washingtonu alebo z Bruselu. Samozrejme, tie agregované dlhy v Európe sú lepšie ako v USA. No ale poďme si otázku, je to dobré alebo zlé? Vieme skutočne, ako to je? Nie je to možno tak, že Obamová politika je podstatne lepšia pre podporu hospodárskeho rastu a pre vytváranie zamestnanosti v rámci svetovej ekonomiky ako to, čo my tu robíme? A že my sa iba vezieme na, na Číňanoch a Američanoch? Čo vieme vlastne o týchto mechanizmoch? Ja tým chcem povedať, že keď povieme, že my máme tú odpoveď preto, lebo my sme nezávislý orgán a my sme povedali toto a toto, jednoducho myslíte iba jedným smerom a to bude pokračovať, budete tam mať výsledky, pričom naši občania možno nebudú s tým tak súhlasiť, aj keď im ten nezávislý orgán povie, že by mali byť radi. Tá legitimita tá nesúvisí iba s výsledkami. Legitimita, legitimita pochádza z toho príspevku ľudí a od príspevku tých ľudí, ktorí majú pochybnosti, alternatívy a tak ďalej, tých, ktorí kládú otázky, ktoré nikto, ktoré by nikto im nepoložil. A preto je dôležité mať určitý proces a potom posudzovať to, či je to dobrá politika. Nebudeme tu mať legitímnosť, ak ľudia sa nebudú takto riadiť. To... Vám a zapojiť sa do takejto diskusie alebo e, vyprovokovať diskusiu ďalšiu, ale predtým, ako odpoviem na otázku pána Lamberta. Dovolte mi povedať e, pár slov k tomu, čo doteraz odznelo. Do určitej miery s tým súhlasím. Otázka legitimity je veľmi dôležitá a zároveň veľmi ťažká v európskych krajinách. To treba uznať. Ale vždy je tamto ale keď Štefán hovorí, alebo povedal predtým, že by chcel systém, kde by sme mohli do politického mixu eurozóny, pokiaľ ide o deficit alebo stanovisko eurozóny, toto distribuovať, tento deficit prostredníctvom povoleniek, tak odkiaľ máte, budete mať tie čísla, kde je tá úroveň deficitu alebo prebytku, ktorý potrebujeme pre eurozónu. Toto budeme robiť ako hlasovanie v parlamente. Ako to získate? Tieto otázky sú veľmi ťažké. Ktoré inštitúcie budú tie nezávislé. Dohodli sme sa, že budeme mať Európsku centrálnu banku, ktorá bude nezávislá. Je to zlé? Čiže nehovorím za. Nie som za to, aby sme dali e, právomoc nejakému orgánu, aby stanovoval úroveň verejných výdavkov či príjmov orgán, ktorý dokáže vôbec vysloviť nejaký posudok situácie, to je dôležité. A potom verejnú diskusiu, čiže nie aby sa tento orgán snažil zmocniť sa právomoci rozhodnutia, ale staré e, keynesovské také mm, príslovie, dozorný proces nie členských krajín, ale európskych orgánov, systém dohľadu, národné orgány a Európska komisia s väčšou nezávislosťou, ale nechceme len väčšiu nezávislosť. To je nevyhnutná podmienka, ale nestačí to samotné. Ďalšia dôležitá podmienka je tá, aby sa dohľad robil v duchu celej eurozóny, nie jednotlivých členských krajín po kuskoch. Ako keď si predstavíte paradajku, tak nie po kuskoch, ale celú. Čiže keď hovoríme o niektorých aspektoch zdaňovania, súťaže vzdaňovania alebo negatívnych aspektoch zdaňovania, tak tu skutočne hovoríme o presne tom istom ako štátna pomoc. Hovoríte o opatreniach, ktoré sa príjmajú v jednej krajine na úkor inej krajiny. A to je tá jednoduchá časť rozhodovania. To je to jednoduchšie. Ale my, máme, my sme mali iný problém na jar. Mali sme politiku, ktorá v určitej fáze bola problematická pre všetkých. Ako Lorenzo Binismagi povedal, to, túto jar sme sa obávali o celú eurozónu, nielen o Grécko. Nebol to len grécky či španielský problém, ale problém, kde udržateľnosť eurozóny bola naozaj ohrozená. Nie, že jedna krajina robila niečo pre seba na úkor druhej. It was to na úkor celej eurozóny. Čiže toto treba odlišovať vaše mikroekonomické otázky daňovej e, konkurencieschopnosti a dane na niektoré produkty a podobne. To je v poriadku, to nespochybňujem, tu by mala byť rôznorodosť presunúť zdroje z jednej do druhej, ale čo sa, stane, čo sa stalo s eurozónou túto jar, to bolo niečo iné. Tu bola spochybnená rôznorodosť celej eurozóny a to je niečo úplne iné. Čiže dohľad, ale iný druh dohľadu. Samozrejme, aj správanie sa jednotlivých členských krajín je dôležité, ale musí to byť rámec, taká vízia eurozóny. Ďakujem. Len e, krátko nadviaže pán Lambert. Áno, to som pochopil. Čo by som sa chcel potom ešte opýtať, pokiaľ ide o kritériá dohľadu, Čo keby sme nastolili kritériá um, merania, pokiaľ ide o efektívnosť zdrojov, pretože ak ste príliš závislí napríklad na neobnoviteľných zdrojov, tak uh, škodíte vašej makroekonomickej úrovni, alebo je tu nerovnosť. Nerovnosť uh, je výsledkom uh, zlej ekonomiky, ale sú tu nerovnováhy, ktoré poškodzujú ekonomiku. A teda podľa vás tieto dve, dva ukazovatele by sa mali brať do úvahy v ekonomickej správe a riadení. Ďakujem. Otázky troch kolegov teraz. Pán Presedo ako prvý. Ďakujem pekne. Ekonomická správa a riadenie je vlastne hospodárska menová únia. Čiže sa musíme pozrieť na menovú aj hospodárskú politiku. Musíme ísť nad rámec hospodárskej politiky 27 členských krajín. Potrebujeme koordináciu a to sa dá robiť iba vtedy, ak budeme mať taký všeobecný hospodársky rámec. Určite pre eurozónu, pokiaľ ide o ciele konkurencieschopnosti, aká je úloha európskej konkurencieschopnosti vo svete? Pretože možno si uvedomujeme naše silné, ale neuvedomujeme si naše slabé stránky. Takže je tu taká vonkajšia dimenzia, rozmer, ktorý je kľúčový Tiež musíme posilniť makroekonomický rámec našej politiky, čiže posilniť ten inštitucionálny rozmer nie len v parlamente, ale aj orgány, ktoré majú na starosti ten hospodársky pilier, no a k sankciám. Sankcie, hlavne tie, ktoré by mohli e, zničiť tie výdobytky, tak e, s tým až tak nesúhlasím. Musíme budovať na našich úspechoch a potrebujeme nové nástroje, aby sa hospodárska koordinácia v Únii posilnila a zdroje Eh, aby sme to dosiahli. Pokiaľ ide o krízy, tak musí tu byť stabilizačný permanentný fond. Keď hovoríme o pomoci niektorým krajinám, žiadame, aby tieto krajiny vyvinuli snahu Musíme zvážiť fiskálnu a sociálnu koordináciu. Na to by sme sa mali možno pozrieť znovu. Ďakujem pani Ferreira. Ďakujem pekne za všetky príspevky. A moja otázka je na prvého rečníka, teda Predovšetkým, pretože ma zmiatlo, keď ste povedali, že eurozóna nemá deficitný problém, nemá problém s dlhom. Čiže aký má vlastne eurozóna problém? Prečo máme také obavy? Problém eurozóny podľa mňa, alebo z vášho hľadiska, je problém vnútornej nerovnováhy, pretože máme rovnakú menu, ak jeden z členov eurozóny neplní ehm, tie podmienky, tak celý systém je ohrozený a podľa vás riešením sú sankcie? Ja si to nemyslím. Myslíte si, že Írsko alebo Grécko alebo ktokoľvek iný, aby, ak by miesto 100% dlhu by mali platiť sankcie, ak by teda miesto pomoci mali platiť sankcie, tak by ich to stimulovalo. Ja si to nemyslím, to je zvláštne. A tento nástroj už existoval a nikdy sa neuplatnil, pretože to bolo Nemecko a Francúzsko, ktorých sa to predtým týkalo. Nemali by sme teraz vyriešiť toto, čo sa deje vo vnútri v eurozóne zabudáme, že 3 až 60 sú prepojené. Máme tu mm, rast na úrovni 3 a teraz začíname e, e, rast na úrovni 2 či 1 čiže veľký problém, ktorému čelíme. Nemali by sme najskôr vyriešiť ten problém divergentnosti, v, v konkurencieschopnosti, v raste a vrátim sa k tej starej myšlienke spoločnej meny. Nemôžeme mať rovnakú externú politiku, rovnakú menu, rovnakú úrokovú mieru, teda výmenný kurz, pardon. Hlavné tie divergencie v v produkcii bez toho, že by tu bol nástroj nejakej kompenzácie, pretože Táto politika je veľmi zastaralá, musíme tieto témy vyriešiť a rozpočet je príliš malý. Nie je toto dôležitejšie ako sankcie? Možno, že v jednoduchosti je krása a je veľa krásnych jednoduchých ľudí, ktorí ale môžu byť nebezpeční a podľa mňa toto je veľmi nebezpečné. Ďakujem. A posledný účastník, pán Gigold. Mm, musím povedať, že mám trochu obavy, ako dosiahnuť široký konsenzus na tejto pôde, keď vidíme, že kompozícia účastníkov je taká regionálna a ja som si to všimol už vtedy, keď to boli obaja komisári. A tiež rozdiely sú veľmi veľké medzi nami. Kľúčová otázka sankcií. Neviem, či je naozaj kľúčová, ktorá presvedčí všetkých, aj tých e, voličov, ktorí majú veľmi silný pocit solidarity a iné regióny, ktoré nechcú pomáhať, pretože niektoré veci sa nebudú opakovať. A e, chcel by som ešte nadviazať na to, čo povedal pán Sapiro, ako merať veci, keď sa nevyvíjajú dobre v oblasti dlhu sme mali určité čísla, súhlasím, že tam nie je ekonomické zdôvodnenie alebo veľmi vágne, ale nemôžete povedať prečo 3 alebo 60 Máme dva ďalšie kľúčové zdroje v tom, prečo máme problémy. Pokiaľ ide o trh aktív, tak tam máme problémy. Potom tu bol ten boom v oblasti nehnuteľností. A potom tu boli rozdiely v konkurencieschopnosti, čiže v podstate jednotková cena práce ako možný, možné meradlo. Chcel by som vedieť, či dvaja ďalší panelisti súhlasia, že máme problémy merateľnosti, či máte predstavu, aké meradlo by sme mohli použiť, pretože podľa mňa dôsledkom toho, čo ste povedali, je ten dopad veľmi taký hlboký, nemáme pravidlá a na tom založený prístup, aby sme zabránili takému typu krízy, aký sme mali na jar. Môžete ma opraviť, ale ak toto je dopad alebo dôsledok, tak legitimnosť e, je naozaj veľmi problematická presne na strane tých výstupov, o ktorých ste vy hovorili, takže chcem, aby ste na to trošku nadviazali, ako merať nerovnováhu mimo tých jednoduchých fiskálnych otázok. Ďakujem a teraz poprosím našich panelistov, aby nám odpovedali, ale mal by, musím ich požiadať, aby sa držali 5 minút. Ďakujem, pán Kotarelli. Áno, pokúsim sa dodržať tých 5 minút. Začal by som tými veľkými otázkami týkajúcimi sa fiškálnymi nerovnosťami v eurozóne. Áno, je jasné, že deficit je vysoký v eurozóne 6-8 zadlženie eurozóny v rozmedzi 2007-2015 sa podľa našich odhadov zvýši o 25 percentuálnych bodov, takže ten deficit neklesá eh, a dlhy tiež narastajú. Ale v USA je situácia podobná a tam je to ešte horšie. Takže ja som chcel povedať, že napriek tomu, že deficit je menší než v USA a v Japonsku, napriek tomu trhy menej dôverujú Európe mm, úrokové miery sú tu vyššie než v Japonsku a v USA. Taktiež spredy sú širšie v EÚ než v USA. Vy ste hovorili o tom raste, že vyhliadky na rast sú vyššie v USA než e, tu. A toto je vec, ktorú je potrebné riešiť. Preto ja napríklad som sa zasadzoval za to, že keď veľmi sprísnime fiskálnu politiku v EÚ, že by to bola chyba, lebo by to mohlo narušiť obnovu hospodárstva. Samozrejme, že fiškálne úpravy budú potrebné budúci rok, ale tieto úpravy musia byť umiernené. Musíme zároveň posilniť rastový potenciál štruktúrálnou reformou. Takže toľko k tomu. Zároveň mám pocit, že je tu také vnímanie že v menovej únii tie slabé ohnívka sú tými, ktoré sú zodpovedné za slabosť celej tej reťaze. Takže dôležité je možno aj sankcionovanie. Keď hovorím o sankciách, a to už som hovoril, tak eh, nehovorím len o nejakých dopadoch, implikáciách porušenia určitých pravidel. Toto by mohli byť aj pozitívne implikácie, teda keď nejaká krajina sa bude správať riadne, bude mať prístup k extra zdrojom, vlastne prúdiacim od centra k členským štátom. Nehovorím o finančných sankciách, ale uh, išlo mi o to, že v roku 2003 to celé začalo tým, že krajiny porušovali určité pravidlá a neboli za to žiadnym spôsobom potrestané, nič sa neudialo a toto je potrebné riešiť buď tak alebo inak, ale musia tam byť nejaké konsekvencie e, nedodržiavania a potom zase mechanizmy odmeny za dobré správanie, tak povediac. Otázka toho merania nerovnovách eh, nefiškálneho charakteru ja nechcem zachádzať tak ďaleko ako môj kolega, e, ktorý tvrdil, že ekonomovia nemajú v rukách žiaden nástroj. Je potrebné si uvedomiť, že ekonómia nie je dokonalá veda, ale že naozaj v prípadoch externého deficitu je možné povedať, či je to veľa alebo málo. V určitých prípadoch sú tu viaceré indikátory. Uh, Možno mm, nemôžeme povedať, že je tu jeden jediný indikátor, ale netrúfal by som si povedať, že neexistuje nič, čo by ekonomika, ekonomia pardon, mohla k týmto otázkam povedať. Ďakujem pekne. Profesor Kolíňov, nech sa páči. Ja už som povedal, že konkurencia je alebo hospodárska súťaž, je ju ťažko zadefinovať, takže je ťažké povedať aj, aké, sú, aké naše ciele, pokiaľ ide o konkurencie schopnosť. Sú tu dve relevantné e, veci. Tá, to prvou to je ten nemecký prístup ku konkurencie schopnosti. Oni tvrdia, buďme produktívni, buďme efektívni, e, napredovanie vďaka technike alebo náskok vďaka technike. E, choďme na nové trhy s novými produktami. A potom je tu ešte iný prístup, Ehm, tam ide hlavne o nákladovú konkurencieschopnosť, podiel na trhu, podkopávanie ostatných tým, že poskytneme, že máme nižšie ceny a takýmto spôsobom teda rozširovať svoj podiel na trhu. Toto platí pre EÚ a platí to aj pre globálnu ekonomiku ako takú. To sú tie dva prístupy a nech sa rozhodnete pre čokoľvek, tak tie odporúčania budú veľmi odlišné, pokiaľ ide o ten cieľ pre konkurencieschopnosť. schopnosť Tiež tu padla otázka, ako merať e, nerovnováhu v konkurencie schopnosti. Ja nemám rád tento argument o nerovnosti, pretože e, sa snaží uchopiť všetko. Je tu naozaj toľko hospodárskych elementov. Niektoré je možno dobré, že nie sú v rovnováhe, lebo chcete dobiehať, chcete urychľovať rast v určitých oblastiach. Napríklad pokiaľ ide o fiskálne transfery, medzi regiónmi existujú nerovnováhy, bohatší platia na chudobnejších a to je v poriadku. Keď znížite znižíte dane v chudobnejších krajinách, aby ste prilákali investície, to možno nemusí byť zlý krok, ale záleží od toho, kam až zájdete. Taktiež um, náklady eh, na um, reality, na nehnuteľnosti. Ehm, áno, ale možno naši dôchodcovia chcú na Floride mať ehm, nejaký domček alebo tak. Takže je tu viacero, viacero aspektov, e, ktoré vstupujú. Ehm, monetárna politika, otázky obchodu. Ja mám vo svojich podkladoch taký graf, Eh, obchod v rámci EÚ, mimo EÚ a jediná krajina, ktorá má narastajúce eh, eh, prebytky ako v, vo vnútornom a vo vonkajšom obchode, to je Nemecko a potom iné krajiny, ktoré už majú desiatky rokov štruktúrálne deficity v obchode môžu mať zase prebytky inde, takže je potrebné to posúdiť od prípadu k prípadu. Čo to znamená? Ide o to, že hospodárska politika ako taká musí byť vnímaná ako balíček. Áno, máte pravdu, že sú tu rôzne záujmy, rôzne reakcie, ale o to ide v demokracii Kedy si nám predpisovali, čo máme robiť, ale v demokracii sa snažíme hľadať konsenzus, pokusmi a omylmi, miliť sa budeme a tým sa budeme zlepšovať. Ale máme tu jeden problém, pokiaľ ide o súčasnú inštitucionálnu štruktúru, a to je to, že nemáme dostatok flexibility v systéme. Debaty e, často e, sú hnané nejakými čiastočnými záujmami veľkých členských štátov, ktoré využívajú e, túto debatu na to, aby naoktrojovali svoje vlastné politiky všetkým ostatným. A na to musíme demokra- demokraticky zareagovať. Musíme povedať, toto možno nie je najlepšie riešenie. Niekedy môže byť e, v najlepšom záujme Nemecka povedať mu, že nie je dobré urobiť to, čo e, si myslí, že by sa malo robiť. Takže uh, Musíme nie meniť tie naše demokratické základy, ale musíme sa zamyslieť nad tým konkrétnym prevedením. Musíme sa pozrieť na to, čo je problematické v našich ekonomických politikách, hospodárskych politikách. Nede iba o tie nerovnováhy Ide o to, že tu máme už 50 rokov európskej integrácie a my sme vytvorili viacero spoločných statkov, ktoré zdieľajú európsky občania. To sú prepojené veci týkajúce sa každého z nás. A tieto spoločné statky alebo to spoločné dobro potrebuje byť riadené koherentným spôsobom. V opačnom prípade to bude suboptimálne a naozaj to môže viesť ku katastrofe. Takže musíme dosiahnuť dostatočnú mieru koherentnosti, musíme zabezpečiť, aby tie kroky, ktoré sme už urobili nejakým smerom, aby tieto boli koherentne nasledované. Inak to nebude úspešné. My sme urobili určitý krok tým, že sme zaviedli zaviedli euro, ale nemáme zatiaľ takúto koherentnosť, pokiaľ ide o, makroekonomickú o makroekonomické e, postupy alebo stratégie. Pokiaľ ide o tie nerovnováhy, e, to nemusí byť negatívom v Európskej únii, v eurozóne sa nenachádza ani jeden štát, ktorý by nemohol prežiť, ktorý bol odsudený na zánik, že by nemohol platiť. Máme tu krízu likvidity, sú tu krajiny, ktoré sú solventné z dlhodobého hľadiska, ale nemali prístup k trhom, pretože tu nebola dôvera, dôvera e, trhov, ale trhy sa tiež môžu niekedy zmýliť, trhy tiež nefungujú ideálne. Takže potrebujeme určitý rámec e, poskytovania likvidity vládám členských štátov, ktoré sa ocitli v problémoch. Problémoch v tej súvislosti, že nemajú prístup k trhom. Na začiatku krízy, bolo to v apríli, e, som e, hovoril so zastupcami čínskych bank a oni mi povedali, my nekúpime, nekúpime žiadne aktíva v Európe, už nekúpime v Európe nič, pretože nechápame, ako funguje Európska únia. E, nie je tam nejaké riešenie poslednej inštancie, nejaký veliteľ poslednej inštancie. My radšej pôjdeme do Ameriky a Obama to je tá posledná inštancia a tam my budeme nakupovať aktíva. Takže ak nebudeme konať rýchlo, tak nás USA a iné krajiny prevalcujú. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo kolegovi profesorovi Sapirovi. Um... Ďakujem pekne. Na adresu Karla môžem povedať, že určite som nechcel, aby som bol pochopený tak, že my, že ekonomia sa nemôže k tomu vyjadriť. To nie, ja som chcel povedať, že nič nemôžeme povedať k tomu s dostatočnou presnosťou, aby s tým boli automaticky prepojené sankcie. Toto je to, čo som chcel povedať. Samozrejme, máme k tomu čo povedať, ale ide o to, či, so, či v mojom názore je dostatočná istota, alebo aj v tvojom názore, aby sme mohli povedať, nie, dosiahli sme túto úroveň a automatická sankcia. Ja som si nie taký istý. To je to, čo som chcel povedať. Nie je to tá istá vec neznamená to, že nesúhlasím s tým celkovým podsudkom, posudkom, ale neviem, či to tak môžeme spraviť. Ale dobre. Je tu nejaká morálna autorita, ktorá má zodpovednosť, pre mňa to je komisia, takže je dôležité si uvedomiť, že je tu nejaký problém a je nutné o ňom diskutovať. To je lepšie, ako sa schovávať za nejaké nejaké zjednodušené pravidlá, kde by nastala situácia, že no, a teraz musíme konať. Nie, nie, myslím si, že takto to nie je možné. V určitej fáze, a už nechcem to ďaleko rozvíjať, keď hovorím o legitimite, toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, to si vyžaduje veľa úvah o tom, čo sa udialo v roku 2003 v Nemecku. Nemecká vláda bola toho názoru, že to, čo chcela spraviť komisia, bolo neakceptovateľné, nele- nelegitímne. No a potom vlastne nedržovali ten celý systém. Ja musím povedať, že ja osobne mám vždy problém s tým, keď mám posúdiť, či Nemecko bolo v takej fiškálnej situácii, čo by, že by ohrozilo nielen udržateľnosť nemeckých financií, ale aj eurozónu. Ja to osobne neviem posúdiť. To znamená, že do určitej miery, a musím povedať, že ja som pracoval na komisii, takže ja nemám pochopenie pre stanovisko komisie, keď povie, že teraz sme dosiahli takú úroveň, kde musia byť sankcie pre Nemecko. Ja ako ekonóm by som nemohol dospieť k tomu názoru, že Nemecko robí niečo, čo je skutočne hrozné. Tak pre Nemecko, ako aj pre celú eurozónu. Ja by som nemohol dospieť k takémuto názoru. Na druhej strane, keď si pozrieme toto správanie, keď vieme, ako poslovalo Nemecko a potom volalo po pakte rastu a stability, pričom nesie ono za to zodpovednosť, keď chce niečo nariadiť, keď chce prezentovať nejaký názor ako, ako základ stability, tak musíme si uvedomiť, že vtedy oslabovali systém. To, čo bolo zle, nebolo to, že to ohrozovali prostredníctvom hospodárskeho správania, ale prostredníctvom politického. To bolo skutočne veľmi zložité. A ja si myslím, že to nebolo veľmi legitímne. Preto sa musíme zaoberať tým, o čo tam skutočne išlo. Nebol problém to, že Nemecko porušovalo tie 3%, nie to, čo bolo na tom problematické, bolo to, že Nemecko ohrozovalo a ničilo celý systém. Takže čo tým ja chcem povedať je, že musíme hovoriť o tých skutočných problémoch. Neschovávame sa niekde za čísla, lebo tie čísla veľmi ťažko vysvetlíme občanom. Ak ako pracujeme s číslami? Ak tam bol nejaký problém, tak bolo nevyhnutné to nazvať tým, čo to bolo. To si vyzaduje líderstvo, morálnu autoritu a morálna autorita to mala zastaviť. Ďakujem pekne. Ja by som tiež mal tomuto povedať svoje. A ja si nemyslím, že čo sa týka toho, automa- toho automatizmu alebo jedného čísla, že to by bol ten správny prístup. Musí to byť kombinácia určitých čísel a na základe toho konať. Keď si pozrieme rok 2003 a tú situáciu Nemecko vtedy nespôsobilo nejaké problémy, okrem toho, že to celé ohrozovalo. Výborne, hovorí pán predseda, predtým ako skončíme toto verejné vypočutie, chcel by som sa poďakovať našim rečníkom a chcel by som pripomenúť, že predseda Rompoy o mesiac bude prezentovať svoje návrhy v mene Task Force, ktoré sa budú týkať toho, ako zlepšiť hospodárske riadenie a stabilitu. To znamená, že potom budeme dostatok materiálne diskusie na posudzovanie ďalších krokov. Ďakujem pekne za pozornosť.